Welcome back, all of you, to uh, uh, the committee and uh, for those of you... Vítam vás naspäť. Pre tých, ktorí ste tu ráno neboli, prebehla veľmi zaujímavá diskusia s greckým ministrom pre zamestnanosť. A iste sa k tejto téme ešte niekoľkokrát vrátime. Teraz budeme hlasovať. Dúfam, že máte hlasovacie kartičky, že ste si ich vložili do zariadení. A začneme hlasovacím zoznamom ohľadom tradičných dohôd, ktoré vyplývajú z institucionálnych dohôd potvrdených koreperom v súvislosti s rizikom vystavenia mutagénom v práci. Takže môžete hlasovať. Okay, and the vote... Za EPP je tu jeden navyše. Uzatváram hlasovanie. 42 za. 8 sa zdržalo. Ďakujem. We Takže ďalej, pani predsednička, prosím. E, španielčina nie je počuť, španielské tlmočenie. No, no, no se la cabina no Vôbec nepočujeme španielčinu. Alebo už áno, dobre. Boli tu drobné problémy s technickým systémom tlmočenia. Nuž, Obvykle je to len také drobné oneskorenie, takže nemusíme vždy začínať od znovu. Dobre, ďalej návrh stanoviska v súvislosti so všeobecným rozpočtom. Začneme s kompromisom A, to je za, to je proti, to sa zdržalo schválené. sa návrh 1 odpada, 2 aj 3 a 4. Prejdeme ku kompromisu B, kto je za. Kto je proti. Kto sa zdržal. Schválené. Pozmenujúci návrh 7, kto je za. Kto je proti. Kto sa zdržal. Overíme si pozmeňujúci návrh 7. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené. 27 to podporili. Osmička odpadá aj 9. Teraz ideme ku kompromisu C za. Proti. Zdržali sa schválené. Ďalšia strana. Pozmeňujú sa 14 za. Proti. Zdržali sa schválené. Kompromis D, To je za, to je proti, to sa zdržalo schválené. Teraz kompromis E, na rovnakej strane. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeň sa návrh 23 na strane 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromis F. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Kompromis F, prosím, ešte od začiatku za. Proti? Držali sa schválený. Teraz pozmením sa vrch 30. Za. Proti. Zdržali sa schválený. Kompromis G, kto je za. Kto je proti. Kto sa zdržalo schválené. Teraz pozmením sa vrch 31. Druhá časť. Pozmením sa vrch 31. Druhá časť. Za proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 38, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. Pozmeňujúci návrh 39, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. Pozmeňujúci návrh 40, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. Pozmeňujúci návrh 41, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Pozmeň sa návrh 42. Kto je za? To je 42. Ešte raz. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme si 42. Dvadsaťdeväť bolo za. Pozme sa 43 s ústnym pozme sa návrhom za, proti, zdržali sa, schválené. A to znamená, že budeme hlasovať o návrhu stanoviska po zmenách. Môžete hlasovať elektronicky. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené. 41 kolego to podporilo. Ďakujem. Teraz prechádzame k rozpočtovému postupu. Tu máme hlasovací zoznam taktiež. Začneme 5770, kto je za, kto je proti, kto sa zdržala schválené. 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 2, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválené. 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 5, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa 5, 7, 7, 6. To je za. To je proti. Podľa by som, že je zamietnuté, ale overíme. 5, 7, 7, 6. Uzatváram hlasovanie. Za SAD je tu jeden navyše. Aj tak je to zamietnuté. Teraz 5, 7, 7, 4. To odpadá. Alebo prepačte, budem hlasovať. 5, 7, 7, 4. to je za? To je proti? Kto sa zdržal, zamieta sa overíme 5, 7, 7, 4, Môžete hlasovať. Uzatváram. Alebo nie, je to schválené. 5, 7, 7, 7. To je za. To je proti. To sa zdržalo schválené. 5, 7, 7, 8 odpadá. Teraz 5, 7, 7, 9, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Kompromis A, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 5, 7, 8, 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 5, 7, 8, 2, kto je za, kto je proti? To sa zdržal? Overíme elektronicky. 5782. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 26 proti. 5785, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 5786, to je za, to je proti. Hm, dobre som to nevidela. SAD, vy nehlasujete. Myslím, že to overíme. 5786, môžete hlasovať elektronicky. Zamieta sa. 5, 7, 8, 4. To je za. To je proti. Kto sa zdržal, zamieta sa. 5, 7, 8, 3. Kto je za? To je proti? Kto sa zdržal, schválené. 5, 7, 8, 9. Kto je za? To je proti? Kto sa zdržal, zamieta sa. 5, 7, 8, 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 5, 7, 8, 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválne. Ďalší odpadá. Teraz 5, 7, 9, 5. Kto je za? 5, 7, 9, 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal, zamieta sa. 5, 7, 9, 6, to je za. To je proti. Kto sa zdržal, zamieta sa. 5, 7, 9, 4, to je za. To je proti. Kto sa zdržal, zamieta sa. Kompromis B, to je za, to je proti. To sa zdržal schválené. 5800, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal, zamieta sa. 5799, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal, schválené. 5801, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal, schválené. 5802, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal, zamieta sa. 5803, kto je za? to je proti? to sa zdržal? Schválené. 5804, kto je za? to je proti? to sa zdržal? Schválené. 5806, kto je za? to je proti? to sa zdržal? Zamieta sa. 5805, kto je za? to je proti? to sa zdržal? Schválené. 5807, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválené. 5808, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamieta sa. 5810, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválené. 5811, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 5812. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Takže veríme 5812. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. A je to schválené. 5813, kto je za? Päť, osem, jedna, štyri. Dobre. Takže 58, 13, to je za. To je proti. Kto sa zdržal? Schválené. 58.14. To je za. To je proti. Kto sa zdržal? Zamieta sa. 58.15. 58 14. Overíme elektronicky, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Bolo to schválené. 58.15, to je za. To je proti. To sa zdržalo schválené. 58.16, to je za. To je proti. To sa zdržalo schválené. 58.17, to je za. To je proti. To sa zdržalo schválené. 58.18, to je za, to je proti, to sa zdržalo schválené. 58.19, to je za, to je proti, to sa zdržalo schválené. 58.20, to je za, to je proti, to sa zdržalo, Podala by som, že asi schválené, ale keďže minule som sa pomýlila, tak môžeme overiť. 58.20, môžete hlasovať elektronicky. 5820. Uzatváram hlasovanie. Alebo to zamietnuté. 5821 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 5821 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 5823 za proti, zdržali sa, zamieta sa. 58-24 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 58-25 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 58-27 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Takže 58, 28 za, proti, zdržali sa. Overíme elektronicky, len aby sme si mohli byť istí. Hlasujte, hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. 58,26 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 58.30 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Chcete si to overiť? Takže 58.30. Hlasujte. 58.30, áno. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. 58.31 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 58.29 za, proti, zdržali sa, ja si myslím, že to bolo schválené, ale overíme si to, 58.29, hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené, 58.29,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 Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. 58, 34 za, proti, zdržali sa prijatí. 35 za, proti, zdržali sa prijatí. 36 za, proti, zdržali sa, to si overíme. Možno to bolo zamietnuté, ale overíme si to. Hlasujte. A hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. Rada by som vás ešte informovala o tom, že Ferhofštát príde skôr, ako je uvedené v programe. Príde o 15.40. Takže chcel začať skôr. A to samozrejme je aj pre nás lepšie. So he will be here. Takže príde o 10 minút. Takže veľmi krátka prestávka, chcete, ale o 10 minút príde.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 a potom budeme mať čas na diskusiu, takže pán Ferhoštát, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Na úvod by som rád vám poďakoval za pozvanie a rovnako by som rád poďakoval predsedníčke a členom výboru pre zamestnanosť za podnety v posledných týždňoch a mesiacoch v rámci uznesenia, ktoré sme pripravili v parlamente, ktoré parlament prijal, ale tiež eh, čo sa týka otázok o právach občanov, o ktorých eh, sa hovorí teraz. Ak mi dovolíte, tak eh, na úvod stručne vám predstavím a poviem niečo k súčasnej situácii a poviem niečo k štyrom zásadným hlavným bodom. Najskôr by som rád vysvetlil to, Aké pozície je momentálne zapojený Európsky parlament do rokovaní. Po druhé, kde sa nachádzajú momentálne rokovania, tá časť bude veľmi krátka. No a potom pevniči k tomu, ako ďalej postupovať v nadchádzajúcich týždňoch, o čom hovoríme tento týždeň, tejto fáze rokovaní a ďalej, aká bude úloha parlamentu v nadchádzajúcich týždňoch. Takže k organizácii rokovaní viete, že sme, tak ako aj rada, vymenovali rada a parlament učili komisiu a konkrétne Michela Barniera, aby vyjednával v mene Európskej únie. A to znamená, že Rada zostavila pracovnú skupinu pre Brexit a my máme riadiacu skupinu pre Brexit. A to, tie názvy e, sú zaujímavé, pretože my riadíme a rada pracuje. Väčšinou to býva naopak, že my pracujeme a oni riadia. Takže myslím, že to je zaujímavé a dobré momentálne. No a pracovná skupina pre Brexit na rade je zložená zo zástupcov 27 členských štátov Európskej únie, pričom riadiaca skupina v Európskom parlamente pracuje pod vedením konferencie predsedov. A táto riadiaca skupina je zložená zo zástupcov politických skupín, ktorí, ktoré podporili prvé uznesenie o Brexite čo bolo schválené pred eh, letnou prestávkou na plenárnom zasadnutí. Tak toto funguje, no a riadiaca skupina sa stretáva viac ja menej každý týždeň, má neustále kontakty, je v neustálom kontakte s Michelom Barnierom a Michel Barnier samozrejme každý týždeň nám poskytuje prehľad o tom, aký je stav rokovaní, aká bude pozícia Európskej únie. A ja sa s ním stretávam aj v pondelok spolu s riadiacou skupinou, kde budeme hovoriť o výsledku rokovaní, pretože, ako viete, tieto rokovania sú rokovania v štvortýždňovom cykle. Prvý týždeň sa pripravujú pozície oboch strán, v druhom týždni e, je výmena pozícií, v treťom týždni, a teraz sa my nachádzame v tom treťom týždni, e, prebiehajú samotné rokovania, to momentálne prebieha, a v štvrtom týždni e, nasleduje debriefing v Británii a Barnier informuje pracovnú skupinu a riadiacu skupinu Európskeho parlamentu pre Brexit. Oficiálne sme teda v treťom týždni rokovaní prvé rokovania sa uskutočnili v polovici júna, 19. júna. 20. Eh, júla sa uskutočnilo druhé kolo, tretie kolo, ako viete, začalo v pondelok tento týždeň. Prvé kolo rokovaní sa týkalo, alebo bol vlastne formálny začiatok rokovaní. 2. 20. júla bola prezentácia pozícií oboch strán. A tretie kolo, čo začalo v pondelok, je objasnenie alebo klarifikácia. Ja dúfam, že v nejakom momente sa dostaneme aj k rokovaniam, alebo dostanú sa k rokovaniam tej teda, hlavnej záležitosti. V rámci rokovania boli vytvorené tri skupiny prvom, druhom a tretom kole, ktoré začalo tento týždeň. Tri pracovné skupiny. Jedna sa venuje občianským právam. Ako viete, pre parlament je to kľúč. My chceme, aby čo najrýchlejšie bola odstranená tá neistota, ktorú vytvoril Brexit voči občanom EÚ, ktorí žijú Eh, vo Veľkej Británii a Britom, ktorí žijú v Európskej únii, aby táto bola neistota zrušená a to môže byť len prostredníctvom dohody o občianských právach. Ďalšia pracovná skupina eh, sa venuje finančnému vyrovnaniu. Ako viete, Európska únia predložila veľmi detailný dokument tomu, čo podľa nášho názoru, v čom musí spočívať to finančné vyrovnanie, a tretia pracovná skupina sa venuje ostatným otázkam rozdelenia alebo oddelenia. Je to zoznam špecifických otázok, ktoré treba vyriešiť predtým, než pred vystúpením v roku 2019. No, známe to je Euratom, otázky jadrovej bezpečnosti, jadrovej energetiky, ale celku tá tretia skupina sa zaoberá siedmimi vecami. No a ďalej bolo rozhodnuté, že nebude vytvorená pracovná skupina, ale existuje priamy dialog medzi zástupcami hlavných vyjednávačov z európskej strany a pán Oli Robbins, kde Jelenia zodpovedajúce za Brexit vo Veľkej Británii a ide tam o Írsko a hranice medzi Írskou republikou a Severným Írskom. Takže sú štyri rôzne skupiny vytvorené, tri oficiálne pracovné skupiny, e, občianské práva, finančné vyrovnanie, ďalšie otázky oddelenia a e, ďalej špecifický priamy dialog medzi zástupcami hlavných vyjednávačov o otázke hraníc medzi Írskou republikou a Severným Írskom. Takže toľko k šablóne a rokovaní o tom, ako je to štrukturované. A ja by som rád pripomenul, že momentálne sa, zači- e, e, sa nachádzame v treťom kole rokovaní. Štvrté by sa malo uskutočniť do konca septembra a tom ďalšie e, sa uskutoční v októbri. Hm, či možno k obsahu rokovaní. Ten môj druhý bod. Ja... My sú pred otvorenými dverami. No, to znamená, že máme všeobecne pomalý pokrok spôsobený skutočnosťou, že obe strany samozrejme potrebujú pozície a stanoviská ku každej otázke predtým, než sa dajú skutočne začať rokovania. Ak len jedna rokovacia strana za rokovacím stolom predloží stanovisko a druhá strana nereaguje, tak je náročné spustiť rokovania. Ja myslím, že, že je jasné, že každý má názor, obe strany majú názor, že najhorším výsledkom by bolo, keby dohoda nebola prijatá. A to nie je priateľná možnosť. Viete, že v istom momente každý hovoril, veľa ľudí hovorilo v Británii o tom, že e, neprijatie dohody je lepšie ako zlá dohoda. Ale myslím, že to už momentálne je bezpredmetné. No a druhá zmena. Od začiatku rokovaní v tom, že britská strana pochopila, že je tu potreba prechodných dojednaní. Od prvého dňa to, bolo pozícia, to bola pozícia parlamentu, čo je vyjadrené v našom uznesení. Od prvého dňa e, sme boli presvedčení, že je nemožné 14-15 mesiacov sa dohodnúť na dohode o vystúpení, čo znamená práva občanov, finančné vyrovnanie, írske hranice, a ostatné témy. No a okrem toho detailne prijať dohodu o budúcich alebo vzťahoch v budúcnosti, čiže mali sa všetky detaily vzťahov do budúcnosti. Takže v priebehu 14 mesiacov sa nám zdá, a tvrdíme od prvého dňa, že to nie je možné. No a preto aj v uznesení, ktoré ste prijali, tam uviedli článok o možnom prechodnom období, čo bude obmedzené časovo, hovoríme o troch rokoch, na to si ste spomínate. A myslím, že momentálne ve strany viac a viac uznávajú potrebu prechodného obdobia. Aký bude obsah a podstata prechodného obdobia, o tom treba ešte hovoriť. Ja myslím, že či viac času stratíme v nadchádzajúcich mesiacoch, tak tým viac bude jasné, že prechodné obdobie môže byť len predlžením existujúcej situácie alebo status quo. Pretože ťažké predstaviť si, že za pár týždňov alebo mesiacov sa zavedie nejaký nový systém. Ale ja si myslím, že dohoda je lepšia ako žiadna dohoda a že budeme potrebovať prechodné obdobie a budeme potrebovať ten čas na to, aby sme finalizovali budúce partnerstvo medzi Veľkou Britániou a EÚ a to akceptujú čoraz viac všetci. Ako ste si iste všimli, Veľká Británia vydala v minulých dvoch týždňoch viacero dokumentov. Niektoré sú stanoviska, niektoré nazývame dokumenty o partnerstve. No a štyri z týchto siedmých dokumentov sú, sa hlavne týkajú budúcich vzťahov medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou. Čiže ja sa nebudem k tomu vyjadrovať. No, prečo nie? Pretože my si myslíme, že poprvé potrebujeme dostatočný pokrok pri dohode o vystúpení, než, predtým, než sa začne rokovať o budúcich vzťahoch. A nemyslíme, že v tejto chvíli bol dosiahnutý dostatočný pokrok o otázkach zmluvy o vystúpení a o troch hlavných zložkách zmluvy o vystúpení na to, aby sme začali detálne diskusie o budúcich vzťahoch. To znamená, že musíme prijať alebo redukovania, alebo teda musíme dostať dostatočný, dosiahnuť dostatočný pokrok o, o vystúpení na to, aby sa začali rozhovory o budúcich vzťahoch. Ale vy ste, ste zaznamenali, že rôzne dokumenty eh, vydala už Veľká Británia o budúcich vzťahoch. Vychádzali z myšlienky, že Európsky súdny dvor nebude mať žiadny dozor mať kompetencie pre obchod a rovnako, že nebudú pokračovať platby do európskeho rozpočtu. Hm, potom možno ešte niečo k e, bodu občianských práv, pretože viem, že váš výbor sa nezapája do týchto diskusí a keď sa vrátim k tým trom hlavným bodom, ktorým sa venujete, a to je zahraničná práca, a vysielanie zamestnancov, a koordinácia systému sociálneho zabezpečenia. To sú podľa mňa kľúčové elementy e, diskusie o občianských právach. Ale dovolte mi najskôr podať všeobecný prehľad, čo robili obe strany. No, bola vypracovaná tabuľka, ktorá je verejne prístupná, e, zelená Európska strana a vláda Veľkej Británie. Kde sa uvádza porovnanie pozícií kde sa zelenou farbou e, sú označené body, kde sme sa zhodli, červená, e, kde je protiklad a žltá farba a e, znamená ďalšie objasnenia. Sú tu samozrejme ešte stále rozdiely v názoroch na rôzne záležitosti, napríklad rozhodný dátum, diskusia o zlučovaní rodín, po vystúpení Británie z EÚ samozrejme. Takisto rôzne administratívne postupy, ich byrokratická náročnosť, uznávanie e, príspevkov sociálnych odvodov po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ. Takisto panuje nedostatočná jasnosť v otázke cezhraničných pracovníkov, takisto záležitosti spojené s profesnými kvalifikáciami, hlasovacími právami a inými ekonomickými právami. A tieto veci, ktoré som práve menoval, e, sú vyznačené žltou farbou, čiže sú predmetom e, ďalších mm, skúmaní ešte. No a my ako parlament na úrovni e, steering group a konferencie predsedov sa snažíme um, vyzývať obe strany v rokovaniach, aby sa snažili doriešiť čo najskôr otázku práv občanov. Nevieme si totiž predstaviť, že bude pokračovať táto situácia, uh, kedy občanov sa, občania sa nachádzajú v neistote už 14-15 e, mesiacov. Ja dostávam denne stovky listov od ľudí, e, ktorí sa obracajú na parlament a hovoria, že nemajú tušenia, aký majú e, momentálne status. A uvádzajú konkrétne príklady svojich problémov a pýtajú sa nás, čo majú robiť. Netýka sa to iba občanov EÚ, ktorí žijú v Británii, ale aj britských občanov, ktorí žijú v nejakom členskom štáte EÚ. A takisto sme svedkami ďalšej veci, a to je e, takým najhorším príkladom bol list, ktorý rozoslalo ministerstvo vnútra Spojeného kráľovstva stovke občanov a ten list hovoril, že majú opustiť e, Spojené kráľovstvo potom dodatočne ministerstvo vydalo vyhlásenie, že to bola chyba, ale panuje tu taký pocit, a nie len v Británii, ale aj v členských štátoch EÚ, že tu prebieha pokus už vnímať európskych občanov v Británii ako cudzincov a takisto britských občanov v Európe. Vnímať už ako cudzincov, ale to je protiprávne, to je proti právu Európskej únie. Až do dňa, kedy Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ. Do tohto dňa sú britskí občania občanmi EÚ EU a európsky občania v Británii musia mať rovnaké zaobchádzanie ako ostatní v súlade s európskym právom. Nesmú byť vnímaní ako cudzinci. No a my e, vidíme postupne, že sa zavádzajú do praxe rôzne administratívne prekážky pre občanov EÚ, keď sa snažia získať v Británii potrebné doklady, ale aj naopak. Dostal som aj listy od britských občanov, ktorí sa stiažujú na to, čo sa deje na kontinente. A my ako parlament nemôžeme obhajovať iba jednu kategóriu občanov, my musíme obhajovať všetkých občanov či už eh, európskych občanov žijúcich v Británii alebo Britov žijúcich na kontinente. No a moja tretia pripomienka sa týka toho, čo bude vlastne sa diať tento týždeň počas rokovania, alebo čo sa deje. Eh, tohto týždňové rokovania majú tri hlavné témy v tomto treťom kole. Poprvé práva občanov, to sa týka priamo vášho výboru a v rámci toho sa má riešiť koordinácia sociálnych systémov, systémov sociálneho zabezpečenia a takisto sa majú riešiť agregované práva, otázka, či prestanú platiť, či sa budú riešiť inak po Brexite, alebo či občania naďalej si budú môcť pridávať svoje agregované práva aj po Brexite. Ďalšia otázka, cez hraniční pracovníci. V britskom dokumente sa vôbec e, nespomína tento problém cez hraničných pracovníkov a Tretia téma, o ktorej sa tento týždeň bude hovoriť, je vzájomné uznávanie kvalifikácií v budúcnosti. Ďalšia dôležitá téma tohto týždňa finančné vyrovnanie. My o, si to predstavujeme tak, že Spojené kráľovstvo by malo zareagovať na dokument pána Barniera o finančnom vyrovnaní, ktorý e, zverejnila Európska komisia a takisto chceme, aby Británia vyjasnila právny základ, na základe ktorého sa bude realizovať finančné vyrovnanie. Existuje celý rád právnych záväzkov, Veľkej Británie, z ktorých zasa vyplývajú finančné záväzky, ktoré sa musia splniť. No a tretia téma samozrejme Írsko. Bude prvá diskusia o hranici medzi Írskom a Severným Írskom. Ako ste si asi všimli, Spojené kráľovstvo zverejnilo podrobný dokument o tom, ako si oni predstavujú budúcnosť eh, tejto hranice a ako si predstavujú spoluprácu eh, medzi Severným Irskom a Irskom po Brexite. Európska únia sa podielala na mnohých záležitostiach a na dianí v Severnom Írsku, takže je to dôležité my nepo, neočakávame nejaký zásadný posun eh, tento týždeň v týchto témach, ale želáme si, aby nastal aspoň nejaký posun alebo pokrok eh, v oblasti práv občanov, finančného vyrovnania a írskej otázky. No a eh, čo má teraz robiť parlament? Mojím zámerom aj zámerom konferencie predsedov dúfam, a aj zámerom Steering Group je, aby sme sa budúci týždeň pripravili na to, že predložíme plenárke návrh uznesenia um, na tému práva občanov. Myslím si, že parlament teraz na základe svojho prvého uznesenia by mal jasne povedať, čo je schopný akceptovať a čo nie je schopný akceptovať z toho návrhu, ktorý Británia predložila. Ako viete, britský návrh spomína tzv. settled status, um, teda ten usadený status pre občanov EÚ. Každý jednotlivý občan bude musieť podať um, svoju vlastnú žiadosť o získanie tohto settled status. Oficiálne sa hovorí o tom, že by to malo prebiehať bez zádrhelov. Ale pozícia EÚ aj celej, aj Európskeho parlamentu je, že by sme mali pokračovať v súčasnej situácii. My by sme mohli zaručiť práva Britov žijúcich na kontinente a takisto občania EÚ, ktorí žijú v Británii, by mohli pokračovať v užívaní svojich práv tak ako doteraz. Prečo vytvárať nový Eh, status. Prečo občania EÚ by mali byť v budúcnosti súčasťou imigračného systému Veľkej Británie? To je naša otázka. No a druhá otázka, ako riešiť dohľad nad týmito právami, keďže sa to týka občanov EÚ. Dozor by mal vykonávať Európsky súdny dvor. Samozrejme, my nespochybňujeme kvalitu súdov v Spojeného kráľovstva, o to nám nejde, ale my si myslíme, že by toto mal robiť Európsky súdny dvor. Tretieho oktobra by som sa chcel obrátiť na plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu. To bude 1. oktobrová plenárka v útorok a ja by som chcel predložiť uznesenie, návrh uznesenia, v ktorom by sa hovorilo, že Európsky parlament po e, dlhých mesiacoch e, diskusí povedal, čo je akceptovateľné a čo nie. Pre nás je lepšie povedať to teraz, ako v roku 2019, na konci celého cyklu. A teraz by sme jasne mali povedať, čo sme schopní prijať a akceptovať a čo nie sme schopní podporiť. A mali by sme povedať v tomto uznesení, že hlavným cieľom je ochrana práv občanov. Myslím si, že cieľom európskej demokracie by nemalo byť znižovať úroveň ochrany práv občanov. Nie, našim cieľom by malo byť e, zaručiť existujúcu úroveň práv občanov. Nehovorím iba o občanoch EÚ, ale aj o britských občanoch. pretože aj britských občanov musíme chrániť. Sú to občania, ktorí žijú na európskom kontinente. A toto bude takisto patriť do základnej filozofie uznesenia. A taktiež sa domnievam, že v tomto návrhu uznesenia by sme mali hovoriť aj o otázke Severného Írska a hranice medzi Írskom a Severným Írskom. Ja si neviem predstaviť, že by parlament nezareagoval na veľmi podrobný dokument, ktorý Spojené kráľovstvo k tomuto predložilo. Ehm, ten dokument hovorí o tom, ako sa má konkrétne riadiť v budúcnosti hranica medzi týmito dvoma štátmi. My sme už povedali, že my nechceme, aby tam bola hranica, nechceme tam tzv. tvrdú hranicu, to absolútne odmietame a nechceme ani, aby sa tá hranica, tak povediac, pritvrdila, aby bola prísnejšia, ako je teraz. No a to uznesenie by takisto mohlo hovoriť niečo o postupe a, a o tých o pokrokoch v celom tomto procese. Čo robiť, ak ten proces bude príliš pomaly, tak ako je to teraz. A ak to tak bude pokračovať, tak nebudeme môcť povedať v oktobri, že nastal dostatočný pokrok v rokovaniach. Tedy sa má konať Európska rada v oktobri, ktorá o tomto má rozhodnúť. Takže toto všetko, práva občanov, otázka hranice a takisto otázka, či tie rokovania urobili nejaký pokrok alebo nie, Myslím si, že tieto otázky, eh, že Európsky parlament v oktobri by sa k týmto otázkam mal vyjadriť, pretože sme demokraticky zvolený orgán a nemali by sme s tým čakať eh, do konca roka. A ja osobne dúfam, že sa budú vyjadrovať nie iba Brexit Steering Group, ale všetky ostatné politické skupiny v parlamente a ja dúfam, že e, všetci poslanci nás e, a našu prácu podporia. Takže toto bol môj taký relatívne stručný úvod a prehľad o tom, ako vyzerá situácia a teraz sa samozrejme ešte chcem povedať, že som neustále k dispozícii vášmu výboru a kedykoľvek sa vrátim a budem s vami diskutovať o tom, ako sa situácia vyvia. Ďakujem za tento úvod. Nebol zrovna stručný, ale bol veľmi hodnotný. Myslím si, že to bol veľmi dobrý úvod e, pre všetkých e, zúčastnených v tejto miestnosti, ktorí až tak detailne doteraz nesledovali tie rokovania. Môžete si teda urobiť takú lepšiu predstavu a máte dnes aj možnosť klásť otázky. Teraz dostane slovo koordina- dostanú slovo koordinátori e, tohto výboru a potom tí, ktorí budú chcieť, budú môcť klásť ďalšie otázky. Mám tu teraz dve e, mená, Thomas Mann a Deidre Klün. Tí sa už prihlásili o slovo a samozrejme ešte je možnosť sa pridať do zoznamu rečníkov. Prosím, e, zaobchádzajte e, ekonomicky s časom, pretože pán Ferhovstad nemá čas celú noc. Sme veľmi radi, že ste dnes medzi nás prišli a začneme s pánom Davidom Kasom, koordinátorom za EPP. Máte slovo. Ďakujem. Ďakujem, pán Ferhovstad, za to, že ste prišli medzi nás, za prezentáciu. Neviem, či ste mohli konštatovať dostatočný pokrok v oblasti práv občanov. Mňa zaujíma jedna konkrétna skupina, ktorú ste spomenuli v súvislosti s týmito právami. Ja sa pýtam na E, zachovanie nadobudnutých práv e, európskych občanov, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve. Moja otázka je, čo urobíme, aby sme zabezpečili, že títo ľudia budú mať naďalej prístup napríklad k vzdelávaniu a k zdravotnej starostlivosti. Um, sme schopní už dnes odpovedať na túto otázku? E, sú tieto práva zvýraznené zelenou, červenou alebo žltou farbou v tej vašej tabuľke, ktorú ste popisovali. Ďakujem. Ďakujem. Za SAT, eh, z SAD sa vyjadri Sergio Gutierrez Prieto. Ďakujem za slovo. Eh, pán Ferovstat, za to, že si sem prišiel medzi nás do nášho výboru. Ja si okrem toho myslím, že je zásadné, aby sme postupovali koordinovane v týchto otázkach, pretože toto je bytevné pole. A je pravda, že britská vláda je oslabená, hlavne potom, e, čo sa stalo po tých posledných národných voľbách a oni, im ide len o jednotný trh. A to je práve naša najväčšia obrana, naša najväčšia zbraň. A ja veľmi rád som si vypočul, že momentálne aj E, v týchto rokovaniach sa hovorí o všetkých európskych občanoch aj o britských občanoch. Musíme zaručiť, že práva občanov pôjdu ruka v ruke e, s týmto rokovaniami, aj čo sa týka vnútorného trhu. Myslím si taktiež dobrá správa, že zasúbca Európskeho parlamentu sa pýta na to, ako by sa mali meniť, e, e, ako by sa mal meniť štatút alebo pracovné práva e, európskych občanov, ktorí tam pracujú. Myslím si, že by sme mali byť radikálni, rázni, pretože na jednej strane tu máme Európsku úniu aj zástupcov, ktorí si myslím, že podpor, po, po, postupujú správne. A na druhej strane britská vláda sa snaží to celé trochu zahmlievať a zviezť nás cesty. A taktiež je treba byť rázny a neochvejný, aby sme zaručili dodržiavanie práv občanov, čo sa týka sociálnych otázok a zamestnávania. A myslím si, že preto potrebujeme dobrú dohodu, inteligentný a spravodlivý Brexit, okrem teda ďalších prídavných mien, ktoré tu hľadáme, spravodlivý Brexit, tak aby e, hospodársky to bolo možno prospešné pre obe strany, ale nebude to spravodlivé, pokiaľ sa nezaručí rovnosť e, príležitosti a taktiež dodržiavanie sociálnych práv občanov Európskej únie. A ja si myslím, že v tomto zmysle je zásadné zaručiť systém koordinácie sociálneho zabezpečenia, podobne tak, ako je to teraz, pracovníkov, európskych občanov, teraz aj v budúcnosti. Teraz sme v prvej fáze a nemôžeme prejsť z rokovania do druhej fáze, dokiaľ nedorokujeme tú prvú. Potrebujeme mať tú východiskovú dohodu a taktiež e, teda preto prechodné obdobie, no ale potrebujeme dobrý systém koordinácie e, sociálneho zabezpečenia. To je zásadné preto, aby Brexit bol spravodlivý a aby zastupcovia Európskeho parlamentu ho mohli obhajovať, pretože tu máme milióny osôb, o ktorých budúcnosti a o ktorých zabezpečení tu hovoríme. A myslím si, že je chybná stratégia Spojeného kráľovstva. Keďže vidíme, že sú mnohé osoby, ktoré už odchádzajú zo Spojeného kráľovstva a ďalší sa tam, ďalší tam už neprichádzajú, no a je treba byť neochvejný a prázdny, to, čo sa týka toho východiskového bodu, pretože to vyzerá, že britské úrady chcú, aby sa to začalo e, počítať od e, toho, kedy bol zaslaný list v súvislosti so spustením článku 50. Avšak my chceme, aby akékoľvek ďalšie kroky boli platné až od toho dátumu, kedy sa dohodneme na odchode, pretože ináč by tam boli len dva roky takej šedej zóny, kde boli poškodzované práva občanov. Ale iba na záver, pani predsednička, je treba sa pozrieť na judikatúru Európskeho súdneho dvora, čo sa týka sociálnych otázok, pretože Vieme, že v, e, súdy v Spojenom kráľovstve sa riadia judikatúrou, takže by mohli poskytnúť alebo zaručiť poskytovanie a dodržiavanie základných práv európskych občanov v Spojenom kráľovstve. No a po druhé tu téma pobytu, či už to bude 2, 3 alebo 5 rokov, kedy tam bude zaručený pobyt a dodržiavanie práv to je jedno, koľko to presne bude, my musíme vyžadovať, aby tam bola čo najväčšia miera flexibility a nie, aby sme na základe byrokracie začali poškodzovať práva britských a európskych občanov. Ďakujem. Thank you. Then I'll... Ďakujem. Teraz pani McIntyre za EKR. Uh, uh, Ďakujem. Ďakujem pánovi Ferhovstatovi eh, za detailné informácie a ďakujeme za to, že máte taký pozitívny prístup. Veľa pripomienkovateľov hovorí, že eh, v dôsledku Brexitu eh, nastane sociálny dumping práv pracovníkov v Spojenom kráľovstve. Ja sa ale nedomnievam, že sa to stane, ja si myslím, že Spojené kráľovstvo má v súčasnosti e, väčšie práva zamestnancov a takisto vyššie e, štandardy sociálneho zabezpečenia ako tie, ktoré existujú v európskej legislatíve. Aj e, naša minulosť ukazuje, že Spojené kráľovstvo je naozaj férovým zamestnávateľom. Uvediem len pár príkladov, kde Spojené kráľovstvo zaviedlo opatrenia, ktoré sú na vyššej úrovni ako štandardy EÚ, napríklad materská a rodičovská a otcovská dovolenka, ktorá existuje v Spojenom kráľovstve od decembra 2014 pre biologických aj adoptívnych rodičov. Čiže my už sme nad štandardom, ktorý predpisuje EÚ. V Spojenom kráľovstve miera zamestnať nosti e, žien je vyššia ako priemer EÚ. 71% v porovnaní s priemerom EÚ 64%. Mzdy e, u nás minimálna mzda do roku 2020 musí e, dosiahnuť 60 medianovej mzdy v Spojenom kráľovstve. Ďalšia vec, Spojené kráľovstvo patrí k najlepším členským štátom, pokiaľ ide o e, bezpečnosť na pracovisku a takisto pre, e, predpisy pre ochranu zdravia. My máme najnižšiu umrtnosť na pracovisku. E, po Malte sme, sme najlepším štátom v tomto ukazovateli. Máme veľmi nízky počet pracovníkov, ktorí e, sú vystavení nejakému nebezpečenstvu na pracovisku, ktorých zdravie je ohrozené. Čiže my sme naozaj na veľmi vysokej úrovni. Nikto nechce Brexit využiť e, na to, aby podkopával práva e, občanov. A dúfam, že vy to takisto potvrdíte. Pán Kalvé Šambon za ALDE, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, Guy, za um, tento úvod. Za ALDE nebudem opakovať uh, všetky tie veci, ktoré zazneli. Ja v podstate uh, so uh, väčšinou vecí súhlasím, pokiaľ ide o britskú uh, legislatívu ohľadom um, pracovníkov. To sa musí ešte hlbšie skúmať. dokument parlamentu ALDE podporilo, takisto uh, žiadame uh, solidnú obhajobu, pretože nesmieme zabúdať na to, že my sme ešte neschválili ani jednu jedinú čiarku. My teraz vstupujeme do vydieračskej hry, Niektorí hovoria o tom, že to bude nekonečný očistec a my sa musíme vyhnúť tomu, aby táto vydieračská hra poškodzovala občanov a my teda žiadame od viedávačov, aby sa nenechali zastrašovať a aby boli naozaj odvážni ja si myslím, že by bolo eh, hlúpe naozaj, keby sme nemali plán B a plán C. Pokiaľ ide o kvalitu života a práva občanov, na to musíme mať aj plán B a C. Eh, v prípade, že nedojde k dohode, eh, že sa bude do nekonečná tá situácia naťahovať, odkladať riešenie a tak ďalej. A pokiaľ ide o zamestnanosť, ochranu zamestnancov a uh, E, sociálne práva. Pán Guterres, pán Kaza už o tom hovorili, ale ja pripomeniem jednu vec, na ktorú sa zabudlo, a to sú fondy, ktoré sú pre nás v Európe veľmi dôležité. E, týka sa to sociálnej pomoci alebo napríklad Erasmu, vzdelávania, školstva a tak ďalej. Tam je potrebné e, zabezpečiť kontinuitu a práva pracovníkov, ktorí už vycestovali, ktorí majú naozaj e, práva na to, aby získavali peniaze z týchto fondov. No a ďalšia, posledná vec. E, dopady tejto historickej chyby budú obrovské na občanov Európy. Niektorí občania schudobnejú, to sa nedá odškriepiť. Ale my zatiaľ nemáme ešte nič konkrétne v rukách, nič nebolo ešte schválené, ale my teraz by sme sa mali oprieť o tie nadobudnuté práva. To je tá aktuálna problematika. Guy, ty si to povedal. Ľudia sa na to konkrétne pýtajú, občania sa pýtajú, čo sa so mnou stane. A to je strašné. To je prvý problém. Nevieme, aké budú vzťahy v budúcnosti, ako sa bude riešiť hranica, ale tieto práva je potrebné teraz riešiť. A Európa môže prípadne príjmať aj unilaterálne rozhodnutia na ochranu svojich občanov. V tomto by Európa nemala byť váhavá, musí robiť všetko, čo môže na ochranu svojich vlastných občanov. No a ešte na záver jedna vec. Európa by ma, na to by sme mali byť hrdí podľa mňa. Európsky občania by mali byť eh, hrdí a mali by, mali, eh, by mať jasné predstavy o projekte Európa. Môj osobný názor je, že by sme nemali um, nachádzať nejaké príliš rafinované interpretácie toho, čo je európske občianstvo a sociálne zabezpečenie v Európe. Mali by sme jasne povedať, európske občianstvo je občianstvo jedného členského štátu a to poskytuje občanovi výhody a nevýhody, ale na to, aby mohol mať e, človek európske občianstvo, musí byť občanom členského štátu EÚ. Nemali by byť nejaké sprostredkované, nepriame občianstva. Tí, tí Európske občania musia byť chránení ako prví. V súčasnosti ešte Briti sú európsky e, občania. Európa je samozrejme solidárna a veľkorýsa, ale myslím si, že nadobudnuté práva musia byť absolútne chránené. A to sa má týkať tých osob, ktoré sú teraz tým dotknuté v tomto okamihu. Ďakujem. Ďakujem. A teraz Martina Anderson za GUE NGL. Thank you and, uh, thank... Ďakujem za slovo, ďakujem aj GI za túto prezentáciu a Tereza mm, mm, May sa vrátila z Japonska a bude sa ďalej rokovať. Samozrejme, e, žiadna, mm, že by žiadna dohoda e, bola e, väč, lepšia než zlá dohoda, tak určite tieto hesla a podobné si už veľakrát počul, nie je to pre teba nič nové. No, 16. augusta uh, eh, Theresa May sa vyjadrila k Írsku a, a povedala, že dohoda z Veľkého piatku musí byť uh, zachovaná. A ďalej je tu otázka samozrejme eh, tej hr, tvrdej hranice medzi EÚ a Britániou. Naďalej teda by tá situácia nezmenila. Musíme sa pozrieť na to, čo presne bolo povedané, pretože veľa z toho je len taká vata, nemá to žiadnu podstatu. Treba sa pozrieť na to presne, čo sa hovorí v dokumente, je to veľmi jasné. No a pokiaľ by e, sme nemali prístup k colnej únii, v podstate e, zničíte dohodu z Veľkého piatku a všetky jej časti. A potom mm, sa taktiež hovorí, že to bude chyba Európskej únie, pokiaľ sa nastolí medzi Írskom a Britániou tvrdá externá hranica EÚ. No a myslím si, že to veľa ľudí, ktorí si niečo nahovárajú, Hm, ten mírový proces a dohoda z Veľkého piatku, to sú zásadné veci, na ktorých trváme. To jadro našich ďalších postupov, toto musí byť naďalej rešpektované. No a čo sa týka občanov práv, keď hovoríte, že 8 miliónov ľudí, ktorí majú severoírsky e, pás na základe e, dohody z Veľkého piatku. No nie všetci e, ľudia, ktorí tam žijú, majú pás. Napríklad nie všetci Nemci, ktorí žijú v Nemecku, majú vôbec nemecký pás, ale máme tu držiteľov írskeho pasu, o ktorých tu hovorím, títo žijú v Severnom Írsku, ale naďalej by mali mať štátu Európskeho občan Ďalej tu máme článok 10, kde sa hovorí taktiež o volebnom práve. No ja si myslím, že je tu veľa ľudí, ktorí čakajú na to, čo nám odpoviete, takže nebudem hovoriť dlho, ale je tu medzinárodný dokument, ktorý taktiež eh, podpísal OSN, je to dohoda z Veľkého piatku, ktorý je, tento dokument je zásadný a treba zaručiť, že eh, je treba rešpektovať eh, ustanovenia z, bodu, z kapitoly 3.5 a je treba zaručiť, že mierový a politický proces bude naďalej pokračovať a napriek všetkým týmto ťažkostiam, ktorým prichádzame, EÚ by mala sa snažiť dohodnúť s britskou vládou, pretože na jednej strane sú tu určité e, veci, ktoré stoja v tom dokumente, ktoré sú zásobné, ale zatiaľ niektorí sa snažili e, zneužívať túto situáciu a ťažkosti, ktoré to bude obnášať pre e, Írsko. A ja si myslím, že toto stanovisko bude zachované a je treba, aby sa to odzrkadlilo. Taktiež vo vašom stanovisku je treba brať ohľad na dohodu z Veľkého piatku, pretože tá je zásadná. Takže ďakujem za vašu prácu, ktorú odvádzate a ja dúfam, že parlament dodrží to, čo hovorí vo svojom uznesení, kde hovorí, že, bude, že zachová všetky časti dohody z Veľkého piatku. Ďakujem teda Rentke za zelených. Ďakujem aj za mňa, pardon, za seba, za tento úvod. Ja si myslím, že toto je všetko nesprávne, to chcem povedať takto polopate. Aj to, čo vy ste mi povedali, tak nadalej sa to zdá všetko dosť chaotické. Vyzerá to, že to tam snažíme trochu zorganizovať, ale bohužiaľ veľa vecí mi nadalej nie je jasný. Ja som dúfala, že budete hovoriť trochu viacej o obsahu konkrétnom, konkrétnych témach. Ja si myslím, že stále to vyzerá ako iba taký úvod, mali no by sme ďalej pokročiť. Fajn, čo hovoríte o tej novej dohode. Hociaká dohoda je lepšia než žiadna. Dúfam, že britská strana to bude vidieť rovnako, ale ja sa chcem opýtať, či naďalej tá situácia taká chaotická a na čo sa vlastne pripravujeme, keď zatiaľ nemáme žiadnu dohodu, pretože to je len jedna z možností. Ale táto chaotická situácia ma možno motivuje k tomu, aby som chcela byť v Európskom parlamente, keď Británia požiada opätovný vstup do EÚ. To, to dúfam, že sa stane. Mám pár otázok. Poprvé, hovorili ste o tom, že od britských občanov dostávate mnohé listy, alebo taktiež od eh, európsky, iných európskych občanov, kde ho, sa pýtajú na svoje práva, kde vyjadrujú svoje starosti. No ale nezávisle od toho, čo nakoniec bude v tej dohode, tak otázky týchto ľudí budú prediskutované nezávisle od tohto alebo separátne. Sú to ľudia, ktorí žili dlho v inej krajine, tam sa usadili, majú tam svoj nový domov a teraz sú vo veľmi zlej situácii. Ešte špecifickejšia situácia, sa pýta kolegyňa Jean Lambert, prvá sa týka podnikateľov a, a pracovníkov na voľnej nohe, ktorí tam boli napríklad od rozšírenia Európskej únie. A tuto sa predpokladá, že sa to taktiež bude ošetrovať v rámci dohode o Brexite. Druhá otázka, vyslaní pracovníci. Diskutujeme o obnovení alebo o prepracovaní smernice o vyslaných pracovníkov. Týka sa to teda služieb, ale predovšetkým práv občanov a práv pracovníkov. Takže sa pýtam, ako to vyzerá v tejto oblasti. Posledná otázka. Často sa hovorí, že všetky vlády 27 zvyšných krajín sú jednotné, ale len tak, kebyže chceme poklebetiť, Tiež si to myslíte? Vyzerá to tak? Alebo je to len to, ako sa snažia vyzerať pred ostatnými? A nie je možno úlohou Európskeho parlamentu túto jednotu zachovať a nie je to možná úloha pre nás, pre poslancov. Ďakujem. Teraz pán Raymond Finči, ktorý zastupuje IFDD. Ďakujem, pekné popoludne, pán Verhofstadt. Spojené kráľovstvo má veľký obchodný deficit s Európskou úniou. EÚ potrebuje naše trhy. Sú tam milióny e, pracovných pozícií, ktoré zavisia od našich britských trhov. A Spojené kráľovstvo má väčší trh než e, niektoré e, malé e, európske krajiny dohromady. No a ako vysvetlíte miliónom európskych občanov, že prišli o zamestnanie, pretože sú tu federalisti, ktorí sa ženú so svojím snom a presadzujú si ho za každú cenu a aj tak, že za tú cenu, že začnú e, ekonomický konflikt. No a je toto v hospodárskom záujme európskych pracovníkov. Ja by som vás chcel vyzvať, aby ste boli rozumní, aby ste pracovali v záujme nie vašich projektov, ale európskych občanov. A možno so mnou budete súhlasiť, ako povedal už iný kolega dnes, v tom, že britský parlament už má vlády, ktoré zachádzajú ďalej e, než e, európske, čo týka práv pracovníkov a že chceme naďalej spolupracovať s Európskou úniou v tejto oblasti. No a podľa e, Brojgo, to je think tank, ktorý je proeurópsky, je tu akumulované bohatstvo, ktoré by taktiež mal byť súčasťou toho porozvodového vyrovnania medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ. Ako viete, že akákoľvek dohoda, ktorú by sme my priniesli, tak bude v Británii zamietnutá a nakoniec žiadna dohoda nebude a my odídeme slobodný, nezávislý a šťastný. Ďakujem a teraz dodám slovo pani Dominikovi Martinovi za ENF. Merci, madame le président. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem pánovi koordinátorovi. A musím povedať, že ja mám strach, pretože počúvam veľmi tvrdé slova ako katastrofa, že Brexit bude katastrofa pre uh, Spojené kráľovstvo. Zdá sa, že si to myslia mnohé analýzy a mnohé prieskumy verejnej mienky, ale je to chybný názor. E, keby e, Briti mohli e, hlasovať opäť, tak by referendum dopadlo inak. Nuž, ja si myslím, že asi čítame veľmi odlišné analýzy. Pokiaľ ide o sociálne otázky a ochranu zamestnancov, mnohí tu E, by si želali, aby sme pokračovali, ako keby sa nič nestalo, ako keby sa nič nezmenilo a že je potrebné zachovať rovnosť a naďalej, že je to nevyhnutné. Ako keby mimo Európskej únie neexistoval žiaden život. Vy sa tvárite, ako keby mimo tejto Európskej únie neexistovala žiadna budúcnosť. Ja vám pripomínam, kolegovia, že na tejto planéte sú desiatky štátov, oveľa viac ako 27, ktoré žijú a majú budúcnosť mimo EÚ, vrátanie štátov, ktoré sú v šengenskom priestore. Pán koordinátor, máme príklad napríklad Švajčiarska, malý sused, malý susedný štát, ktorému sa dva, darí veľmi dobre. A chcem vám pripomenúť, čo ste povedali 29.9.2009. Citujem vás pred írským referendom. Lisabonská zmluva a Charta základných práv e, vytvára právny základ a k tomu patrí aj článok 50 vy ste to povedali a to vám teraz komplikuje život. Je to silný právny základ na to, aby sme identifikovali a rešpektovali práva pracovníkov, napríklad práva kolektívneho vyjednávania, ochrana proti prepúšťaniu Nemôže e, e, dojsť k žiadnemu dumpingu, ak bude ratifikovaná Lisabonská zmluva. To ste povedali vy, ja som vás citoval, 29. septembra 2009 ste to povedali a vidíme, že sociálny dumping je tu, smernica o vysielaných pracovníkov a vy, pán koordinátor, v roku 2009 ste boli priam prorokom. 3. oktobra 2009 po druhom hlasovaní v Írsku ste povedali, opäť citujem, dnes je obrovský deň pre Európu. Dnes je prvý dňom budúcnosti Európy, ktorá bude demokratická, bude mať novú zmluvu, bude silná. EÚ bude schopná riešiť obrovské problémy ako finančné krízy, ekonomické krízy a budeme to všetko riešiť európskym prístupom, efektívnym prístupom. To bol rok 2009. A dnes, takmer 10 rokov neskôr, oceňujeme vaše prorocké schopnosti. Vy ste hovorili, že Európa bude hovoriť jedným hlasom vo svete a bude dávať odpovede občanom. Prepačte, že vás konfrontujem s vašimi vlastnými slovami, ale je to dôležité. A na záver, vy neustále um, opakujete slovo demokracia, ale asi pred rokom 17 miliónov 400 tisíc e, britských občanov povedalo nie. A ja sa pýtam, či e, budete schopní počas rokovaní si niekedy spomenúť na to, že národy majú právo a slobodu rozhodovať o svojom vlastnom osude, pán koordinátor. Ja vás teda vyzývam, aby ste boli trochu umiernenejší a pokornejší. Ďakujem, pán koordinátor. Thank you. Uh, there are... Ďakujeme. Ešte siedmi sa chcú vyjadriť a položiť otázku pánu Ferhostatovi. A budú mať možnosť trochu neskôr, lebo teraz by asi bolo na čase, aby vy ste sa vyjadrili zareagovali, objasnili situáciu, ešte neviem, čo porozprávali a potom sa vrátime k tým zvyšným siedmým kolegom. Uvidíme podľa toho, koľko ešte ostane času. Ďakujem veľmi pekne. Nuša, možno k tej poslednej otázke, čo sa týkalo 17 miliónov občanov, ja, ak si pamätám, tak 45 miliónov Európanov povedalo áno, alebo sa nevyjadrili. Takže matematika a čísla nepustia, nepustia 17 miliónov povedalo, že chcú odísť. To znamená, že 45 miliónov nepovedalo nič, alebo povedali, že chcú ostať. Takže o tom sa dá neustále diskutovať, ale ja rešpektujem rozhodnutie britských občanov. Oni rozhodli a treba to rešpektovať. No a rešpektovať toto hlasovanie. No a my sa snažíme práve o tom diskutovať s zástupcami Veľkej Británie. Pán Finč, ma prekvapujete, lebo to skoro vyzerá, ako keby my sme Britov vyhodili, ale my sme nič neurobili, oni sami si to rozhodli. Rozhodli sa odísť z Európskej únie. Je to ich zvrchované rozhodnutie že podľa toho, čo hovoríte vy, tak to vyzerá, že ako keby hovoríte nám, že to neberme do úvahy toto alebo tamto, nepozerajte sa na to, ako to vyzerá hospodársky vo zvyšku únie. My sme sa nerozhodli ich vyhodiť, je to ich zvrchované rozhodnutie Spojeného kráľovstva. Či je správne alebo nie, tak to už nie je na mne, aby som to hodnotil. Len keď sa pozrieme, ako to vyzerá s Librou a s infláciou, tak tam je to takto a taktiež mnohé politické strany, alebo niektoré politické strany majú určité pochybnosti ohľadom hospodárskych dôsledkov tohto rozhodnutia. Ale toto je vaša zodpovednosť. Ja absolútne v Európskom parlamente za to si nemyslím, že nemá nejakú zodpovednosť. Teraz sa dostáva k tomu, čo podali koordinátori EPP a SAD, predovšetkým tomu, čo podal pán Kaza. Ten problém s návrhom ohľadom občanských práv alebo práv občanov nie je ani takto, že ten štatút usadenej osoby je teda obmedzený na pár práv, ten štatút, ktorý britská vláda navrhuje, takmer pokrýva všetky súčasne existujúce práva. Možno s jednou veľkou výnimkou, a to je otázka zjednotenia e, z rodín. je teda veľký rozdiel s súčasnou situáciou. Keď sa pozrieme na tieto práva po tom, čo bude zavedený do prase tento štatút usadenej osoby. Hlavný problém je v tom, akým spôsobom tento štatút obdržíte. Musíte podať žiadosť, potom začne nejaké konanie, potom budete musieť zaplatiť, tak ešte bude prestávať veľkú administratívnu záťaž. Z toho dôvodu že bude potrebné ísť po jednotlivých členoch rodiny. Nemôžete povedať, že žiadate o štatút usadenej osoby pre celú rodinu. Nie, musí to robiť zvlášť pre seba, pre vašu manželku, pre deti jedno po druhom a tak ďalej. Takže hlavný problém je, že tam sa obmedzuje, obmedzujú práva v súvislosti s zlúčením rodiny. No druhá vec, celý tento postup ktorý toto obklopuje. My hovoríme, že vieme, kto sú tí európsky občania, ktorí žijú v Spojenom kráľ, Spojenom kráľovstve. Mali by sme jednoducho zaručiť, že tieto práva budú nadiaľ dodržiavané. To je opačný prístup, než aby sme povedali, že ich, žijú ich tam 3 milióny, tak odteraz Všetci musia si podať žiadosť, nie za celú rodinu, ale jeden po druhom, členovia rodiny, musia dokázať toto a tamto. Takže toto je ten hlavný rozdiel, lebo ja tak hovorím s niektorými britskými protižkami, tak oni hovoria, že dobre, toto je pokryté v tom štatúte usadenej osoby a dobre, áno, 75 až 80 tých práv je tam obsiahnutých, je treba o to požiadať a potom to dostanete. No ale tá situácia dnes je, že dnes tie práva tí ľudia majú. Snažím sa tu vysvetliť hlavné ťažkosti. A súhlasím s tým, čo povedal koordinátor za SAD, že je dôležitá judikatúra Európskeho súdneho dvora, ktorú je treba rešpektovať a zachovať. Takže, ako už som povedal, nepačí sa nám, že každý musí predkladať e, osobitnú žiadosť a potom tam nehovorí nejakých dvoch, troch alebo piatich rokoch. Pretože za súčasných podmienok v tejto súvislosti nie sú žiadne problémy. Ďalej pani McIntyre a taktiež Enrique hovorili o pláne B. Už začnem tým, že potrebujeme, aby prebehli rokovania, musíme dospieť k riešeniam. No je jasné, že sa možno ukáže, že niečo sa nepodarí alebo že rokovania sa zadrhnú, ale to nie je niečo, z čoho a priori vychádzam. Musíme pokračovať koordinovaným spôsobom. Môžeme sa dohodnúť o základe týchto nových eh, vzťahov, ale pravdou je, že hovoríme, že nemôžeme eh, začať eh, skutočne o tomto hovoriť a predtým, než, dosta- než dosiahneme dostatočný pokrok, v dohode o vystúpení, pretože to je určené v zmluve a ako viete, v zmluve sa hovorí, že sa príjme dohoda o vystúpení e, v súvislosti o nových vzťahoch. Takže e, je potrebná nejaká zhoda a dohoda o princípoch, e, to by sme mali princípy nového partnerstva s Veľkou Britániou. Ako viete, pani McIntyre, parlament v tejto súvislosti už zaujal stanovisko asi ako jediná inštitúcia. Povedali sme, že je tu asociačná dohoda, alebo že by sme chceli, aby sme tento nový vzťah ošetrili v rámci asociačnej dohody. A prečo? Pretože asociačná dohoda nie je len dohodou o hospodárskych aspektoch, o obchode, ale taktiež je to dohoda, ktorá hovorí o ďalších otázkach, napríklad o spolupráce v oblasti kultúry, výskumu, obrany, zahraničných vecí a tak ďalej. Pani Anderson, ohľadom Severného Írska, ja si myslím, že je, ťažké, je ľahké o tom hovoriť, ale už je trochu ťažšie nájsť nejaké riešenie, čo týka tej hranice. Takže naše stanovisko je jasné. My že máme jasný cieľ. A momentálne ešte nevylučujeme žiadnu možnosť. Jediné, čo som povedal, posledných pár týždňoch, bolo to, že nechceme vzbudzovať dojem, že chceme nejaké neviditeľné hranice. Pokiaľ to neviditeľné, tak to nie je žiadna hranica. Ja som z krajiny e, Marhita. Poznáte ten, tu, ten slavný obraz, kde sa hovorí, toto nie je fajka. A na obrazku je tam fajka, z ktorej sa dymí. A je tam napísané, že si ne, nepádem pip. Je to také surrealistické, tak ako povedať, máme tam hranicu, ale nie je to hranica. Takže je to niečo podobné. Pokiaľ je neviditeľná, podľa mňa, tak to potom to nie je hranica. Podľa mňa teda, ináč to nedáva zmysel. Ako kedy v európskej histórii bolo obdobie, kedy neboli žiadne hranice. V 18. storočí, keď Goethe cestoval do Talianska, alebo Montaigne cestoval do Talianska, tak ho nezastavili nikde na hranici. A nepovedali mu, aby predložil cestovný pás, lebo to neexistovalo. Bol to európsky kontinent bez hraníc, takže toto nie je niečo nové. Hranice pochádzajú až z 19. storočia, až tedy boli vymyslené. Vo chvíli, kedy sme začali chápať, ako sa dá vytvárať administratívna záťaž, spisovať papiere, vtedy sme vymysleli hranice. Ale v každom prípade toto hovorím, lebo si myslím, že hranica, ktorá nie je hranicou, že to je skôr taká, taký obraz od Margrita, než nejaká e, skutočná politika. Ale určite je to komplikovaná otázka, nie je to ľahké vyriešiť a ja vám hovorím otvorene aj pani McIntyre, že som, že vôbec nie som presvedčený, čo sa týka návrhov britskej vlády. Takže potrebujeme ešte na tom popracovať, trochu zapojiť fantáziu a dospäť nejakému riešeniu. Ja som veľmi opatrný, že to takto formulujem, opatrne to formulujem. Ďalej, pani Reintke. Problém tu je, že tá zmluva o odchode z EÚ má tri časti. Je tam otázka hranice, potom finančného vyrovnania a práv občanov. Ale ja som povedal z pohľadu parlamentu, že my chceme zaznamenať pokrok, čo týka práv občanov a až tento pokrok zaznamenáme, potom príde dohoda. Teda formálne vstúpi do platnosti, potom čo bude teda dohoda o odchode. A logicky, pretože najprv je treba to schváliť. Na, roku, na začiatku roku 2019 je treba mať ten súhlas a formálne potom sa môže ísť ďalej. Ale súhlasím, že možno, že nie formálne, ale v praxi to vyzerá tak, že pokiaľ máme možnosť dať občanom istotu, tak dajme im ju už dnes a nehovorme im, ale nie však si počkajte do marca 2019 a potom vám niečo k tomu povieme. Myslím, že to nie je dobrý prístup. Pokiaľ budeme mať dostatočný pokrok v súvislosti s dohodou o odchode, aj taktiež v oblasti práv občanov, tak určite v našom zájme to občanom čo najskôr oznámiť. Napriek tomu, že formálne potom ešte si to bude vyžadovať súhlas Európskeho parlamentu v marci 2019, potom to bude formálne schválené. To je, myslím, kľúčom a rovnako som to už povedal viackrát tým, ktorí, alebo tým skupinám, alebo hnutiam, ktoré boli vytvorené vo Veľkej Británii a tu, že to je našim cieľom. Čo najrýchlejšie istota pre občanov, aj keď formálne to všetko bude musieť dostať zelenú v parlamente v roku 2019, aby eh, sme zaistili jednotu medzi Európskou 27. Ja nemám ambíciu to robiť. To nie je naša úloha. Ale je pravda, že parlament zohráva dôležitú úlohu a my spolupracujeme na základe ideologických rozdielov a takže v skutočnosti, že čokoľvek sa dá povedať o Brexite, tak jedna pozitívna vec je, že vytvorila pozitívnu náladu EÚ pre myšlenku jednoty v európskej verejnej mienke vidíme zvýšenú dôveru občanov či európskemu projektu. Takže ja si myslím, že to vytvorilo väčšiu jednotu, aké, akékoľvek komunikačné kampane spustili európske inštitúcie. Takže dúfam, že ten optimizmus bude pokračovať. Takže to sú moje hlavné reakcie a odpovede v prvom kole. No výborne, to znamená, že môžeme pokračovať a dať slovo ostatným na zozname rečníkov. A slovo teraz zostáva pán Tomas Mann, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. A, vážený pán Ferhovštel, ja som veľmi rád, že vy máte zodpovednosť za to, pretože vy ste jedný z tých ľudí, ktorí majú chud na diskusiu. Hm, také nudné, eh, že by sa dalo povedať, že sa nič nedieje. No, ja dúfam, že v oktobri debatovať eh, s domámymi poslancami, ktorí chcú niečo dosiahnuť. No, mi sa ďalej páči to, že mladí povedali, že nenechajú si to nenechajú si nič nanocovať. a preto dúfam, že aj v Nemecku sa zúčastní veľa mladých a pre nás a vo výbore je dôležitá sociálna ochrana. No a dostali sme mnoho informácií o ľudí z Polska, ktorí povedali, že od rozhodnutia, od nesprávneho rozhodnutia o Brexite vo Veľkej Británii sme prenasledovaní ako Poliaci, nie všetci, ale mnohí. To znamená, že tí, ktorí tam prišli, neboli tam nikdy nelegálne, práve naopak, oni tam žiadaní, oni na pracovných trhoch, boli nevyhnutní a potrební. a momentálne sa hovorí Poliaci von. Takže musíme zistiť, aby sa sociálne zabezpečenie dalo realizovať. Takže jasnú pozíciu pre ľudí, ktorí tam sú a nemôžu byť prenasledovaní z nepriateľných dôvodov. A ďalej, čo sa týka zhraničných, eh, cezhraničnej práce. A v parlamente smernicu o vysielaní zamestnancov, ešte to nie je prijaté, bude to trvať dlho. A teda cezhraničná práca medzi Írskom a Severným Írskom, ktorý hovorí, že musíme udržať hodnotu, je to mierová hodnota, eh, dohoda. Ja viem, že každý deň má 40 tisíc ľudí prechádza z jednej časti do druhej a hovoria, že my predsa pracujeme a my vieme, o čo ide. Ale keď krajina už nebude členskou krajinou EÚ, zabí či normálne hraničné kontroly. Na to treba dať pozor. Nemôže to byť len otázka hospodárstva, musí to byť otázka mierového procesu. Musím povedať, že situácie z minulosti nepriateľné sa nemôžu opakovať a sa vedie vojna napríklad. No a ja teším aj z prvej pripomienky objasniť úlohu Európskeho parlamentu. Mnohí to nevedia, riadiaci výbor a riadiaca skupina, ktorá zohrávate dôležitú úlohu, to musí všetci vedieť, že po, poslanci sú zapojení, musíme zajistiť transparentnosť, hovorili o štruktúre, budeme hovoriť o obsahoch, ale zmetkom je, že britská strana vôbec nevie, čo, čo ide, alebo môžete zaručiť, že pani May o pár mesiacov bude stále ešte pri tom, rovnako aj ďalší. No už potrebujeme jedného hlavného partnera, pána Barniera, ja za to ďakujem a ja dúfam, že ľudia pochopia, akú úlohu zohráva Európsky parlament. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Mann. Ja by som teraz chcel požiadať kolegov, aby hovorili maximálne dve minúty, pretože už teraz sa eh, meškáme. Thank you. Um... Ďakujem pekne. Ďakujem pán, pekne, pán Ferosta, za to, že ste prišli. Ja zastupujem West Midlands, 6,5 milióna e, ľudí v strede Anglicka. A ich záujem o tieto rokovania nezastupuje britská vláda. My napríklad, my sme regiónom, kde je sústredená výroba, vláda, posadnutá finančnými službami, vysoké vzdelanie, dôležité pre pre Veľkú Britániu, no, pre britskú vládu nie. My exportujeme do Čínu viac ako celá Veľká Británia. Je to veľmi diversifikovaný región a to očividne nie je faktorom pre konzervatívnu vládu v Veľkej Británii. Takže ako jeden z mála, vy ako jeden z mála formálnych rokovacích partnerov, môžem sa vás spýtať, Myslíte, že niečo charakterizuje e, prístup vlády Veľkej Británie v tejto situácii, čo reprezentuje regionálnu diverzitu Veľkej Británie. Stretli ste sa vy s niečím zo strany britskej vlády, čo nejakú regionálnu charakteristiku, zdôrazňuje regióny, alebo rokujete s monolitickom monolitickým blokom konzervatívnych vyjednávačov sústredených na Londýn. Ďakujem. Pán Bašír. Vážená pani predsednička, kolegyne, kolegovia, ďakujem za prezentáciu. No, keď hovoríme o strachu z práv zamestnancov. To je zavádzajúce Brexit. Nemôžeme vnímať eh, ako príležitosť slabovať práva zamestnancov v našej krajine. Bohužiaľ, rečník nemá zapnutý mikrofón. Británia je jedna z lídrov vo svete eh, v rámci ochrany zdravia a bezpečnosti. Môžeme ísť príkladom tiež správne zaobchádzanie so ženami a menšinami na pracovisku. Ak si myslíte, že svet sa bude točiť len vtedy, keď britskí byrokrati to povedia, ale britskí zamestnanci budú bez nich na tom dobre. Ďakujem pekne. Thank you. That was brief, Ďakujem pekne, to bolo stručné. Ďakujem pekne pani Moran Šartie, ďakujem pekne pani predsednička, ďakujem veľmi pekne vážení Pán koordinátor zaužil našu, váš príspevok. Oboznámili ste nás s našimi pracovnými postupmi. Za to ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za to, že Európsky parlament je prítomný v rokovaniach o Brexite. My čas to zabudáme. No, ja by som vám rada položila jednu otázku. Európsky parlament. My sa zaoberáme smernicou o vysielaní zamestnancov a my sa snažíme o dosiahnutie o postup a revíziu tejto smernice a je nás veľa a sme zjednotili na to, aby tá revízia pokračovala. Mohli by ste nám povedať niečo tomu, ako zohľadnite e, ten pokrok, vývoj, zmeny, pretože e, kolega Thomas Mann hovoril o Poliakoch, aj je to pravda o Poliakoch v Veľkej Británii, ale je tiež pravda, že občania Veľkej Británie sú a pracujú v ostatných krajinách v Európskej únie a všetci sa potrebujeme navzájom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Jana tu, nech sa páči. A ďakujem veľmi pekne, Gý, za vašu prezentáciu. Ja by som chcela objasniť len dve veci. Ak hovoríme o právach európskych občanov, nesmieme zabúdať na to, že máme aj občanov, ktorí nie sú eh, kde majú štátnu príslušnosť, eh, napríklad v Estonsku a Lotisku. No a kde nebudeme o nich eh, rokovať, tak ich budúcnosť nebude taká svetlá. No a ďalšia vec o práci. Ste hovorili o pracovnej skupine a riadiacej skupine. Myslím, že viete, že niektoré výbory, ako napríklad výbor pre kultúru v Európskom parlamente, zradili monitorovacie skupiny. A keď hovoríme na výbore, tak sme nevedeli celkom presne, ako postupovať. Ako v budúcnosti vidíte spoluprácu s monitorovacími skupinami, ktorý bude, počet bude len rásť. Ďakujem pekne. No a posledná na zozname je pani Jongerius. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za prezentáciu. A po všetkých položených otázkach tak mňa napadli dve veci. Viacero britských kolegov teraz sa hovorí, že práva zamestnancov vo Veľkej Británii sú lepšie, lepšie chránené ako v EÚ. To je, mňa napadlo, že možno by sme mohli prihľadať v Veľkej Británii tejto otázke, aj keď ja chápem, že pokrok v sociálnych otázkach v minulých rokoch blokovali, britské vlády, aj keď vláda Holandska tiež zohrala v tom úlohu. Ja sa pýtam Elizovi Mora Šartie, už sa spýtal na smernicu o vyselení zamestnancov. My spolupracujeme na tejto téme, ale tiež spolupracujeme na koordinácii sociálneho zabezpečenia pomocou nových návrhov. Ak v októbri príjmeme uznesenie Európskeho parlamentu o dôležitých právach občanov, ako budeme popracovať s týmito dvoma no, témami, aby ste už ich označili, dôležité práva občanov, dobrý, pričom ešte stále pokračuje práca na týchto dvoch dôležitých témach. Ja keď na to zareagujem Tri otázky položil na šate, majú tieto otázke, no takže čo sa týka vysielania zamestnancov, my myslíme, že to nie je súčasťou dohody o vystúpení. My nechceme, aby v dohode o vystúpení je tam niečo o vysielaní zamestnancov, nechceme tam urobiť niečo, čo by ohrozilo vašu prácu alebo našu spoločnú prácu na novom systéme do budúcnosti. Nie je to v dohode o vystúpení s Veľkou Britániou. Chceme to komplikovať do budúcnosti. Takže nemyslíme, že to musí byť súčasťou dohody o vystúpení. Myslím, že toto je viace, alebo týka sa to viace. Musí to byť na európskej úrovni, musí to byť zohľadené v vzťahu budúcnosti, pretože uskutoční ďalšie veľké kolo rokovaní s Britániou, keď budeme hovoriť o budúcich vzťahoch. No a čo sa týka zahraničných zamestnancov alebo zamestnancov v pohraničných oblastiach, a myslím, že Veľká Británia by mala k tomu uh, stanovisko uh, v rámci môjho vystúpení momentálne nemáme mm, stanovisko e, Veľkej Británie k problematike zamestnancov v pohraničných oblastiach, v dokumente, ktorý predložili, koordinácia systému sociálneho zabezpečenia, myslím, že to už som povedal, na úvod, agregované práva, na to nesmieme zabúdať, že systém agregovaných práv nebude narúšaný, zastavený kvôli vystúpeniu Veľkej Británie. Takže to sú tie tri veci, ktoré sa chcel objasniť tak, aby tu neboli žiadne nedorozumenia v tom prípade o vysielaní zamestnancov, čo je veľmi citlivá vec. A potom, čo, tom, čo hovorí Jana o úlohe výborov. My rozlišujeme medzi témami, ktoré sa týkajú vystúpenia, tam výbory sú je začlenené pre zamestnanosť alebo Libe, alebo Júri, plne zapojené do diskusí a No a keď hovoríme o finančnom vyrovnaní, tak pani Gresle a Jan Artui, predsednička výboru pre kontrolu rozpočtu a výboru pre rozpočet, sú tam prizvaní, takže takto vstupujeme teraz, čo sa týka budúcich vzťahov tak eh, tam budú zapojené ďalšie eh, výbory, ale momentálne žiadam, aby doprav, výbor pre dopravu už hovoril o eh, Blue Sky, a výbor pre kultúru hovoril o tom, ako v budúcnosti budeme pristúpať k Erasmu. A prečo nie? Pretože to už sa týka druhej fázy a my máme dohodu medzi troma inštitúciami, že bude rešpektovať postupnosť. Takže momentálne sa venujeme stavebným častiam zmluvy o vystúpení. Ja počas Štrasburského zasadnutia opäť na konferenciu predsedov, čo je moja najobľúbenejšia inštitúcia, alebo CCC, čiže konferencia predsedov výborov, Takže pôjdem na konferenciu predsedov výborov a budem informovať o aktuálnej situácii. Budeme aj na pôdu tohto výboru, ostatných, ale to je špecificky pre tie časti, kde sú zapojené výbory. My nechceme už začínať celú diskusiu napríklad o tom, aký by mohol byť obchodný vzťah s Veľkou Britániou a začať o tom hovoriť na výbore IMCO. Nie, to teraz nie je v našom záujme, pretože túto fázu sme, sme ešte nedosiahli. Keď sa venujeme zmluve o vystúpení, nechcem, eh, hlavne vyjednávač pán Barnier a rada, keď tri inštitúcie majú rovnaký názor, nestáva sa to často, musíme to urobiť eh, v riadnom postupe a to je najskôr zmluva o vystúpení. Ak dosiahneme dostatočne pokrok, tak eh, ideme ďalším. No a potom ďalšie výbory. Ja nám budú oveľa viac zapájať. a Ja požiadam výbory, tom, eh, aby nám dali stanovisko. Čo vidíte v budúcich vzťahoch eh, o doprave, Blue Sky, Erasmus, clách a obchode a tak ďalej a tak ďalej. Obrana, zahraničné veci a tak ďalej. Ale nie teraz. Takže ja viem, že občas prichádzajú predsedovia výborov, pýtajú sa, kedy prídete. Ja poviem, že ešte sme, ešte nie sme dostatočne ďaleko, zaoberáme sa občianskými právami, finančným vyrovnaním, minskou hranicou a súvisiacimi témami, ako napríklad pán Buzek z ITRE, toho som pozval do riadiacej skupiny pre Brexit, keď sme hovorili o jadrovej bezpečnosti a Euratome pretože to je následok vystúpenia. Takže takto sa snažíme postupovať. Nie je to vždy jednoduché vysvetliť, ale ja sa skutočne snažím, pán Bašír, je škoda, že opúšťate, máte silné sociálne práva a že opúšťate tých bohých zamestnancov v Európe, ktorí bojujú za svoje práva. Nie je to veľmi dobrý príklad solidarity so zamestnancami vo zvyšku Európy, ale no dobré. To je skôr taká osobná reakcia. A teraz eh, pripomienka pána Mana a pána Simona. Veľká Británia. Stále zastúpenie. Pán Davis, eh, minister pre Brexit, pani May môžeme takto pokračovať. Ja som sa stretol aj s vládou Škótska, Walesu, so zastupcami regionálnych orgánov, so všetkými menovanými som sa už stretol. A nikdy som nikdy za celý život sa nestretol s toľkými írmi a severnými írmi ako teraz. Ja sa nakoniec stane možno expertom na Írsko a Severné Írsko. Ale prirodzene rokovania sa vedú s tou trojicou, e, svetou trojicou, e, premiérka, minister pre Brexit a stále zastúpenie. A to je v podstate všetko. Musím povedať, ale že sa snažím čo najviac stretávať a mať čo najviac kontaktov aj s inými zástupcami A tie z Londýna nie sú vždy najhorší, musím povedať. Um, tí často majú aj iný názor na Brexit, nie, nie sú vyložene podporovateľmi Brexitu, toľko globy, ale vy um, ste asi mali na mysli politickú lobby. Dobre, to je všetko zatiaľ z mojej strany. Ďakujem za to, že som sa s vami dnes mohol stretnúť, ďakujem za vašu účasť a otázky. Ďakujem veľmi pekne, Guy. Bohužiaľ, tieto rokovania budú ešte dlho trvať, takže my sa uvidíme v tomto výbore ešte viackrát. Ďakujem a veľa šťastia. Uh, colleagues, I would suggest to proceed because we are already late. Kolegyne, kolegovia, pokračujme, pretože máme už teraz meškanie. Poprosím vás, aby ste sa usadili. Budeme pokračovať prezentáciou štúdie o e, zručnostiach a dobrovoľníctve. Je to štúdia, ktorú si vyžiadalo politické oddelenie tohto parlamentu na žiadosť výboru EMPO. Máme tu zástupcov útvaru Mm, ktorí, ktorí sú autormi tejto štúdie. Rozvoj zručnosti a zamestnanosť, učňovská príprava, stáže a dobrovoľnícka činnosť. E, ďakujem. E, my sme teda zrealizovali túto štúdiu. Som e, Terence Hogard a e, som z Ríma, z výskumnej nadácie a ja budem robiť prezentáciu v mene mojich kolegov, ktorí sa zúčastnili na realizácii tejto štúdie. V súčasnosti existuje veľký záujem o učňovstvo aj o dobrovoľné um, stáže, o dobrovoľníctvo. A to z toho dôvodu, že prechod medzi školou a trhom práce je stále, stále zložitejší a zamestnávateľia chcú mladých ľudí, ktorí už majú nejaké skúsenosti a keď odchádzate zo školy alebo univerzity, musíte najskôr tie skúsenosti e, získať a práve tie stáže a dobrovoľnícká práca často poskytnú tie prvé skúsenosti. A učňovská príprava um, sa realizuje priamo na pracovisku často a práve keď je realizovaná táto príprava na pracovisku, tak e, to vítajú budúci zamestnávateľia, pretože tí mladí ľudia sa učia praktické zručnosti, ktoré sú reálne požadované. Tá štúdia, ktorú som realizoval, sa sústreďuje na e, účasť, na výsledky a kvalitu týchto dobrovoľníckých činností a stáží. A e, toto by malo zase slúžiť politikom na mm, ďalšiu prípravu takýchto možností a aby to malo pozitívny dopad na zúčastnených. E, táto oblasť e, vo všeobecnosti je veľmi pozitívna, ale je tu určitá séria aspektov, ktorá by sa mala riešiť alebo zlepšiť. Výskum vlastne bol syntézou rôznych výskumov, ktoré už existujú v Európskej únii. My sme sa sústredili na celú EÚ, ale takisto sme analyzovali aj niekoľko vybraných štátov, ktoré sú zaujímavými príkladmi. A robili sme samozrejme aj rozhovory s rôznymi zainteresovanými subjektami. Keď sa pozrieme na EÚ ako celok, štáty vytvárajú politiku, ktorá vytvára predpoklady na učňovskú prípravu, čiže v každej krajine to vyzerá trošku inak a je tam často aj trošku také, ex, takého experimentovania. Výsledky sú iné v každej krajine. My sme uh, museli definovať najskôr pri tejto štúdii fenomén záujmu. A to nebolo jednoduché. Máme tu koncept učňovstva, učňovskej prípravy, ale nie je to jednoduché definovať. Je to učenie, e, ktoré sa strieda medzi e, pracoviskom a nejakým druhom alebo typom školy, a takisto to zahrňa nejakú externe akreditovanú kvalifikáciu, ktorá má hodnotu na trhu práce. Ale pokiaľ ide o učňovstvo, medzi jednotlivými štátmi sú obrovské rozdiely, variácie, čiže musíme neustále pamätať na to, že forma učňovstva v niektorých štátoch napríklad ani neexistuje. A potom Existujú typy učňovskej prípravy v niektorých štátoch, kde sa spolupracuje už so zamestnávateľom, ale nie je to vždy podmienka alebo predpoklad. A takisto dobrovoľníctvo. Účastníci e, poskytujú prácu bez odplaty, ale mnohé dobrovoľnícke práce nie sú viazané na učenie často. E, dobrovoľnícka práca pokrýva veľmi široký VR rôznych úloh e, splňaných pre spoločnosť. No a jedna dôležitá otázka pre politikov je, aká je miera účasti eh, eh, v týchto druhoch činností v súčasnosti. Učňovstvo, stáže, dobrovoľnícka činnosť. Nemáme jednoznačnú predstavu, pokiaľ ide o učňov, ale je ich eh, v určitom časovom okamihu vždy 2 až 4 milióna. A pokiaľ ide o účasť na učňovskom vzdelávaní, um, tam skúmame podmienku, či zamestnávateľ je súčasťou nejakého podniku, ale takisto sa tam skúma systém financovania v každom štáte, ako to tam funguje. to má zase dopad na to, či zamestnávateľ sa zúčastňuje, ako sa zúčastňuje na učňovskom vzdelávaní. My sme takisto skúmali celé európske údaje o e, stážach. 4 až 6 miliónov osôb je zapojených do stáží v určitom časovom okamihu podľa našich údajov, ale veľmi to závisí od dĺžky trvania stáže a pokiaľ ide o dobrovoľníckú činnosť, mladých ľudí zapojených do takejto činnosti je asi 1,5 milióna v určitom časovom okamihu. A tieto čísla sú také, že je ťažké E, presne stanoviť, koľko osôb sa na týchto činnostiach zúčastňuje, ale musíme si uvedomiť, že ten fenomén, ktorý skúmame, je substančný, um, je to uh, fenomén veľkých rozdielov, pardon, rozmerov a je do neho zapojených veľa mladých ľudí. A uh, veľmi dôležitá vec je, že tieto činnosti im pomáhajú zapojiť sa do reálneho trhu práce po skončení vzdelávania učňovská príprava má vysokú miernu úspešnosti. E, väčšina študentov ukončí túto prípravu a vstúpi na trh práce. A to nie je prekvapujúce, pretože ak ste zamestnávateľom, často investujete veľa peňazí do svojho učňa, takže keďže ste už toľko investovali, tak na konci učňovského obdobia máte záujem na tom, aby táto osoba, tento mladý človek e, pre vás naďalej pracoval, aby ste získali späť náklady. Ak investuje zamestnávateľ do mladého človeka, väčšinou si ho chce nechať a chce ho využívať v prospech svojho podniku. A preto miera úspešnosti tu je vysoká, ale napriek tomu sú tu aj osoby, ktoré neukončia učňovskú prípravu, ne, nepoznáme presné čísla, ale miera prerušenia učňovskej prípravy závisí aj od konkrétneho štátu a mnohé štáty sa teraz snažia identifikovať dôvody, prečo k tomu vedie a snažia sa to riešiť rôznymi spôsobmi. Dôvodmi niekedy sú e, typy kvalifikácií alebo rôzne druhy vlastností, ktoré sa žiadajú od učňa E, ide aj o to, či sú možnosti získať reálne prácu e, na plný úvezok a tak ďalej. Ale učňovská príprava vo všeobecnosti v mnohých štátoch je vnímaná ako veľmi úspešný model pre mladých ľudí, ktorí sa chcú zapojiť na, e, do trhu práce. A v mnohých krajinách to znamená, že sa učenie učí a vzdeláva priamo na pracovisku, že už vlastne má čiastočne zamestnanie e, počas e, tej učňovskej prípravy. Pokiaľ ide o stáže, Um, tu už je veľká variabilita, je veľké množstvo rôznych typov stáží, niekedy sú súčasťou kurzov um, vzdelávania, univerzitného vzdelávania. Univerzity často chcú, aby ich študenti Ehm, sa zúčastňovali na rôznych stážach, aby si zvýšili zamestnateľnosť a zamestnan- pardon, zamestnávateľia toto zasa využívajú často ako také predložené skúšobné obdobie. Stáže, na ktoré sme sa zameriavali v tejto štúdii, boli také, ktoré nie sú spojené s konkrétnym kurzom alebo univerzitným kurikulom ide skôr o stáže, ktoré mladí ľudia vyhľadávajú, aby si našli zamestnanie. O tomto sa zatiaľ veľa nevie. Nevie sa veľa o tom, či stáže naozaj vedú k trvalému zamestnaniu. Vždy. Ale vo všeobecnosti tí, ktorí sa zúčastňujú na stážach, hovoria, že získavajú cenné skúsenosti, Um, takisto získavajú nové kontakty, prístup e, k novým veciam. Takže študenti, ktorí ukončia nejakú stáž, väčšinou sú spokojní, oceňujú ju a oceňujú to, čo sa naučili. A pokiaľ ide o dobrovoľníckú prácu, e, to pokrýva naozaj veľký, veľmi široký VR rôznych činností a o tomto nevieme veľa. Nevieme, aké zručnosti sa učia mladí ľudia počas dobrovoľníckej práce ale v každom prípade umožňuje to mladým ľuďom dostať sa do situácie, v ktorých musia niesť zodpovednosť. A preto aj tieto dobrovoľnícke činnosti poskytujú e, veľmi cenné skúsenosti mladým ľuďom. Ako som už spomenul, e, všeobecne tieto druhy činnosti sú veľmi pozitívne, ale sú s nimi spojené aj určité problémy, o ktorých sa vie, a rôzne organizácie a jednotlivci sa snažia priebežne ich riešiť. Prvá otázka je, či tieto činnosti sú náhradou um, práce na plný úvezok s kompletnou mzdou. Je tu určité riziko, najmä v súvislosti s tými stážami, že Mm, je tu otázka, e, či tie skúsenosti, ktoré účastníci získavajú, sú naozaj kvalitné. Takisto je tu otázka prístupu k tým stážam. Kto má prístup k tým najkvalitnejším stážam a kto nie? Tieto otázky nie sú až také palčivé v súvislosti s učňovskou prípravou, pretože tam to rieši vláda na to existuje určitý rámec a nenašli sme žiadne dôkazy o tom, že by sa učňovská príprava zneužívala v tom zmysle, že by učni nahrádzali bežných zamestnancov, regulérnych zamestnancov e, bez toho, aby dostávali dostatočné vzdelanie. Samozrejme, e, problém spojený s učňovskou prípravou sú najmä e, mzdy, odplata za prácu. No ale pokiaľ ide o tie stáže, tie sú neregulované zákonom a my nevieme veľa o tom, ako vyzerá kvalita tých stáží, čo sa tam môžu účastníci naučiť, aké sú tam podmienky zamestnávania a tak ďalej. O tomto máme oveľa menej informácií čo sa vlastne deje počas tých stáží, ale napriek tomu veľa účastníkov naozaj oceňuje, čo sa tam naučilo. Pre väčšinu ľudí je to pozitívna skúsenosť a pokiaľ ide o e, dobrovoľníckú prácu, nevieme veľa o tom, aké zručnosti získavajú účastníci dobrovoľníckých e, programov. ale napriek tomu je to určitý spôsob, e, ktorý pomáha e, mladým ľuďom e, integrovať sa na trhu práce, ale nevieme veľa o tom, čo vlastne sa deje. V rámci tých dobrovoľníckých programov potrebujeme o tom viac informácií, viac údajov. ako e, posilniť tie pozitívne stránky e, týchto troch druhov činnosti. Existujú rôzne rámce kvality, ktoré sa snažili už v minulosti poskytnúť určité minimálne záruky, minimálne podmienky, ktoré musia byť splnené e, v rámci týchto programov, tak aby účastníci týchto troch typov programov mali z toho užitok. Pokiaľ ide o učňovskú prípravu, na to existujú naozaj zákonné rámce, ale napriek tomu pretrvávajú určité pochybnosti, či napríklad medzi učňom a zamestnávateľom by mala existovať pracovná zmluva, či učeň by mal byť platený, aký minimálny objem vedomostí by mal získavať. Ehm, toto sú nezodpovedané otázky a každý štát EÚ na ne odpoveda inak. No a keď sa pozrieme ehm, rýchlo na tieto e, rámce, ktoré existujú pre stáže a dobrovoľnícke programy. Vidíme ich tu na tomto slajde. Existuje myšlienka, že aj stáže alebo dobrovoľnícke programy by mali byť nejakým spôsobom akreditované, ale neexistuje konkrétna predstava o tom, um, aká by mala byť minimálna mm, mzda stážistu napríklad, alebo ako má byť regulovaná neplatená práca. Ak e, to má byť neplatená práca, potom je tu samozrejme otázka, či si každý môže dovoliť zúčastniť sa stáže a tak ďalej. No a mm, na záver by som teda povedal, že je tu priestor na vytvorenie nejakej politiky. Tie definície nie sú ešte pevne stanovené, napriek tomu, že určité definície e, vo vzťahu k učňovstvu už e, existujú, ale je to, je to veľmi dôležitý výraz, ktorý je čoraz častejšie používaný aj medzi mladými ľuďmi a našim cieľom je zatraktívniť e, učňovské vzdelávanie pre mladých ľudí a odborné vzdelávanie taktiež, pretože si prostredníctvom tohto vzdelávania môžu osvojiť zručnosti, ktoré sú veľmi oceňované na pracovnom trhu. No ale sú tu určité problémy hľadom toho, ako sa pozrieť na určitý typ pracovníkov, pardon, zamestnávateľov. Sú tu otázky ako napríklad, e, ako do toho zapojiť malé stredné podniky, pretože často sú to práve malé stredné podniky, na ktorých e, je Európske hospodárske závislé a do budúcnosti sa to bude ešte zintenzívňovať. A je to skutočný dopyt po mladých ľuďoch. V niektorých krajinách je to je dopyt oveľa väčší, než je ponuka. Je tam mnoho otázok spojených s tým, ako zaručiť kvalitu vzdelávania, aby to vzdelávanie skutočne bolo kvalitné na pracovisku. A taktiež, ako vytvoriť vzťahy medzi sociálnymi partnermi, ako zdvihnúť laťku, čo sa týka vykonávania tohto vzdelávania. Myslím si, že tam určite priestor pre e, lepšie riadenie, aby sme zaručili, že učenské vzdelávanie bude čo najlepšie, aby sme tu nehovorili len o lacnej pracovnej sile. Aby to niečo prinieslo aj tomu jednotlivcovi a taktiež, ako som povedal, toto má vzťah k tomu, ako sú stáže financované, pretože pokiaľ nie sú platené, ako sa to často stáva, tak to obmedzí určité osoby, aby vôbec do toho šli. A preto oni potom si nemôžu otvoriť tieto dvere, ktoré by im nakoniec dali prístup pracovnom miestu v určitej oblasti. Čo sa týka dobrovoľníctva, tak toto môže byť dôležitý krok na ceste e, za pracovným miestom. A je treba oceniť vzdelávanie, ktoré často prebieha, tak aby tam bola aj odplata, odmena aby to bolo oceňované na pracovnom trhu. Ja som výskumný pracovník, takže by som chcel povedať, že určite je tu aj priestor na ďalší výskum, ale toto sú veľmi aktuálne otázky. Dobrovoľníctvo, stáže, učňovstvo v Európskej únii. No ale čo sa týka zamestnávania mladých ľudí, tak tam je pracovný trh vždy dosť zákerný. A myslím si, že takto by sme mohli mladým ľuďom otvoriť e, nové e, brány a taktiež im zaručiť, že budú mať dobré zručnosti, ktoré potom im pomôžu sa zamestnať. No a v celej Európe prebieha množstvo aktivít, ako už som povedal. Toto nám umožňuje sa poučiť ohľadom toho, čo v akom kontexte lepšie funguje. A určite je tu priestor pre to, aby sme sa naučili ešte viac. A nakoniec toto môžeme zaintegrovať aj do viacerých kvalitatívnych rámcov, na ktorých momentálne pracujeme. Tak to je do mňa všetko. Chcel by som vám poďakovať za pozornosť tu máte odkaz na moju správu, pokiaľ vás to zaujíma. A taktiež sú, je tu kontakty na autorov štúdia. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem za vašu prácu a taktiež za vašu dnešnú prezentáciu. Pôjdeme po jednotlivých politických skupinách. Vyjadria sa koordinátori Možno prejde sú nejaké otázky. Vidím, že za EPP tu nikto nie je, takže SAD, pán Pavel. Ďakujeme za tú prezentáciu a za vašu dodenú prácu. Sú to veľmi zaujímavé údaje. Rád by som vám položil pár otázok ohľadom uznávania a kvalifikácie. Povedali ste, že ste videli mnohé experimenty v členských štátoch, že sa uplatňovali rôzne prístupy v tejto oblasti. Možno by ste mohli menovať nejaké dobré osvedčené metódy ohľadom toho, ako uznávanie kvalifikácie sa využíva pozitívne zo strany zamestnávateľa alebo zamestnancov. Po druhé, opäť k tomu uznávaniu. Myslíte si, že takéto osvedčenia by umožnili ľuďom si ľahšie nájsť zamestnanie? A taktiež, čo sa týka tých e, ľudí, ktorí nedokončia učňovské vzdelávanie, vidím, že to číslo je veľké. Dokážete vysvetliť, prečo sa toto deje? Prečo sa niekto rozhodne e, odísť z takéhoto e, vzdelávacieho programu? Je to možno preto, že je to neplatené, alebo je to málo zaplatené, že si ten človek nájde niečo lepšie, nejaké skutočné zamestnanie. A toto je otázka pre vás ako výskumného pracovníka. Bola by tu možnosť hovoriť s ľuďmi, ktorí nie sú ani zamestnaní, neštudujú, opýtať sa ich, prečo sa nezapoja do dobrovoľníckej práce alebo do učňovského alebo odborného vzdelávania. Majú teda tieto tri možnosti, kde si môžu zlepšiť svoje pracovné zručnosti. Ďakujem. Pani Dlabajová za ALDE. Ďakujem aj za túto prezentáciu, za vašu štúdiu. Mám pár otázok. Možno niektoré z nich budú skôr také filozofické, ako ste správne povedali. Možno bude treba väčšia miera výskumu. Ale poprvé mne tam chýbajú určité konkrétne príklady, konkrétne programy, projekty, schémy, ktoré fungujú. Potrebujeme konkrétne veci. A pokiaľ by sme len hovorili o tom, čo dobre funguje alebo čo naopak vôbec nefunguje v ktorom členskom štáte, pozrieme sa na konkrétne príklady. Pokiaľ by ste niečo takéto poznali z vášho výskumu, tak to by ma zaujímalo. Po druhé, mám tu veľký otáznik, možno zachádzam trochu do filozofie, nechcem tu začať nejaké politické diskusie, pretože viem, že sa na tomto z politického pohľadu nezhodneme. Stáže, ktoré nie sú zaplatené, pokiaľ sa zhodneme na tom, že tá stáž pomôže mladému človeku si neskôr nájsť zamestnanie a je potrebná a vytvoriť taký prechod medzi štúdiom a zamestnaním, tak ja by si dokážem predstaviť, že by stáže nemuseli byť platené. Ja by som tým ľuďom samozrejme zaplatila všetky výdavky, nechcem, aby si museli platiť napríklad dochádzanie alebo nejaké štúdne poplatky, ale možno nepotrebujú e, dostávať finančnú odmenu, pokiaľ e, z toho budú niečo mať, pokiaľ sa niečo naučí, naučia. Po druhé, predpokladám, že ste robili veľa rozhovorov s mladými ľuďmi, medzi inými zainteresovanými stranami. Čo si myslia mladí ľudia o tomto, o tých platených alebo neplatených stážach? Vidia to odlišne? Mohli by sme z toho vyvodniť nejaké závery? No a po tretie, existujú nejaké prípady systematického zneužívania stáží, pretože dokážem predstaviť, že pokiaľ by ste tam nemali odplatu alebo pardon, finančnú odmenu, tak by tam mohlo dochádzať nejakému systematickému zneužívaniu. To je skôr pre mňa taká filozofická otázka. Myslím si, že potrebujeme pomôcť týmto mladým ľuďom, zamestnať ich v Európe, no a napriek tomu, že tá staž by nemusela byť platená, tak e, by to mohlo pomôcť. Ďakujeme, Martina. Zague, pán Silikiotis. Ďakujem, budem hovoriť po grécky. Ďakujem. Chcem poďakovať expertovi alebo expertom, ktorí nám poskytli zaujímavé štatistické údaje. Sú tu aj politické otázky. Podľa nás toto je predovšetkým výsledok hospodárskej krízy a liberalizmu, ktorý my samozrejme kritizujeme. A to už sa posúvame smerom do situácie, kde práva sú podkopávané, ničia sa mnohé pracovné miesta dôsledkom šetrenia. A pre nás je veľmi zaujímavé, že táto štúdia hovorí o vzdelávaní, školení, o nových zručnostiach, ale výskum nám neposkytol dobrý prehľad o jednotlivých trendoch v oblasti učňovstva. Takže padli tu už otázky zo strany kolegov, ale čo sa týka štatistík, tak 3, eh, tie hovoria, že 3 až 4 milióny ľudí v rámci učňovského eh, vzdelávania tak toto je trochu znepokojivé, pretože často sa tam nedodržiavajú eh, pracovné práva a teda práva týchto osôb sú chránené. No a vieme eh, zo všetkých členských štátov, že to takto vyzerá. Mladí ľudia sú využívaní v podstate ako lacná pracovná sila. A napriek tomu, že mladí ľudia si myslia, že takéto učňovské programy a stáže sú užitočné, tak to neznamená nutne, že potom dostanú práce, prácu. Nie je to hlavný zmysel takýchto programov, aby si potom tí ľudia našli nejaké slušné zamestnanie. No ale oni sú využíva, je to využívané ako taká, taký pakový efekt členských štátov, miesto toho, aby sme im pomáhali týmto ľuďom. Sú tu e, absolventi, ktorí majú plat 500 eur a oni sú využívané ako taká e, taký pakový efekt na pracovnom sile, aby e, na pracovnom trhu a týmto sa v podstate vystavujú tlaku iní pracovníci. No a potom niektorí sú vykoristovaní. Predovšetkým, pokiaľ v niektorých členských štátoch nie sú platné dostatočné rámce pre takéto učňovské programy. V niektorých takéto rámce, takýto rámec vôbec neexistuje. A toto vedie k tomu, že mnohí ľudia záverom odídu z týchto učňovských programov. No a ešte na záver pár otázok. Do akej miery v priebehu vykonávania tohto výskumu ste si všimli, že niektoré členské štáty prechádzajú k učňovským programom, ktoré by chránili pracovné práva. Zaznamenali ste nejaké učňovské programy, ktoré by sa posúvali smerom k nejakému modelu, ktorý by e, v podstate podporoval tento trend do budúcnosti. Ďakujem. A teraz pán Martin za ENF. Merci, uh, uh, Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, vážený pán profesor, veľmi stručne. Ja mám pocit, že názov tej vždy nie je dobré, pretože sa tu mieša miešajú rôzne e, formy, teda tri rôzne štatúty. Učenská príprava je zameraná na to, e, že sa mladá osoba na niečo, niečomu vyučí. Hovoríme o veku 14 16, alebo 16 rokov Čiže to je eh, určené. To znamená, že vo Francúzsku takýto učeň na špecifické práva a povinnosti. Takže je to skutočne zamerané na mladých. mladých. Eh, stáže nie. Eh, stáž je aplikácia a uplatňovanie vedomostí, ktoré už máme a porovnanie toho, čo sme sa naučili so skutočnosťou v mm, podniku. Takže stáž je zameraná niekoho, kto je oveľa starší a kto už má nejaké vzdelanie. Som zareagoval na otázku Matily. No, pravda, že 14-ročný mladík, čo by sme mali platiť, mm, No a keď eh, niekto je na stáži a má už 25 rokov, tak eh, takáto osoba sa musí o seba starať a má isté náklady. Dobrovoľnícka činnosť eh, sa týka všetkých dospelých. môžeme mať človek 17 rokov, 50, 80. Je to nejaké nadšenie zúčastniť sa hm, a získať nejakú skúsenosť súvisí to s hľadaním zamestnania, alebo mladí nepotrebujú príjem a môžu sa venovať dobrovoľníckej činnosti. Takže myslím, že sa tu miešajú tri rôzne e, veci. Aj napriek tomu, pán profesor, vy ste hľadali, že e, medzi jednotlivými krajinami e, tie pravidlá nie sú úplne, nie sú úplne rovnaké. Vo Francúzsku tie pravidlá sú jasne stanovené a všetko je právne ošetrené, no ale ste hovorili, že nedokázali ste zhromaždiť informácie všetkých členských štátov mm, kompletné. No a ja som si istý, že 27 členských štátov tie veci sa neriešia rovnako. No a ja som chcel je potvrdili, že napriek všetkému tieto modality, aké nie sú, rovnako všetkých eh, Eh, krajinách a netýkajú sa rovnakých skupín, tak eh, účinné v pracovnom svete, myslím, že to je, na ktorý treba ísť, no a ja by som chcela povedať, že tieto tri veci skutočne nie sú eh, porovnateľné. Ďakujem. Think... Ja myslím, že teraz môžeme dozať slovo späť nášmu prednášajúcemu, aby sa vyjadril k pripomienkam a otázkam. Tých otázok bolo veľa. Neviem, či sa môžem vyjadriť ku všetkým, ale posnažím sa. Myslím si, že čo sa týka overených, overené praxe alebo osvedčenej metód, tak to je veľmi ťažké zadefinovať. A veľa toho napísané v príslušnej literatúre. A pokiaľ sa snažíte identifikovať nejaké programy, ktoré sa osvedčili, tak toto by asi si vyžadovalo ešte ďalšiu štúdiu. Ale myslím si, že určite si veľa myslí, že Mm, hlavným štandardom, najlepším štandardom v oblasti učňovských programov je taký ten nemecký prístup. Ale samozrejme sa to nemôže vzťahovať jednotne na všetky krajiny, pretože sú tam rôzne, napríklad priemyselné vzťahy. Takže nie je to model, ktorý by sa dal len tak ehm, niekde, len tak všade uplatniť. Je to, si myslím, že dostrní tá cesta, ktorá nás ešte čaká. Musíme to skúmať, zisťovať, čo funguje najlepšie v jednotlivých národných kontextoch. Tak, aby sme potom mohli využiť aj dobré konkrétne príklady. Čo sa týka osvedčenia, alebo odsvedčení, tak to je dôležité, pretože pracovný trh je veľmi tvrdý k mladým ľuďom. No a čo sa týka nejakých externých osvedčení vo vzťahu k stážam, tak to je niečo, čo vám určite pomôže. Predovšetkým stáže a dobrovoľnícke programy sú často veľmi krátke. No a potenciálne sú tu pre týchto ľudia určité náklady, pokiaľ je ten možno systém príliš nákladný, alebo ten systém akreditácie je príliš nákladný, tak to by mohlo predstavať určité riziko. Takže tam musíme byť veľmi obozretní. Čo sa týka tých mladých ľudí, ktorí odišli z týchto programov, tak eh, my sme to trochu skúmali a väčšina má také dôvody, že sú napríklad chorí, alebo že nejaká žena otehotnie, niekedy tomu jednotlivcovi nevyhovujú vyžadované štandardy a podobné dôvody. Ale pokiaľ ten učňovský program je v nejakom slaboplatenom sektore, tak možno ten človek si nájde nejaké zamestnanie, ktoré je lepšie platené a zoberie ho lebo napríklad tá mzda je o euro na hodinu vyššia alebo niečo podobné. Takže je to mnoho faktorov, ktoré potom motivujú ľudí odísť z týchto programov. A sú tu rôzne prístupy a rôzne spôsoby, ako to riešiť. Niektoré krajiny majú určitú politiku, určité postupy, ako to riešiť. Takže vždy bude určité percento ľudí, ktorí budú odchádzať pretože si možno uvedomia, že to rozhodnutie nebolo správne a to je život. Ale pokiaľ to percento je príliš vysoké, tak je jasné, že tam niečo zle funguje. Čo sa týka tých osôb, ktoré neprechádza vzdelávaním a nie sú zamestnané, tak v mnohých krajinách je situácia taká, že tam nie je dostatok učňovských programov a stáží. A preto je to v podstate taký skreslený trh a zamestnávateľia a potom je treba sa rozprávať o konkrétnych potrebách. Je tu teda taktiež treba hovoriť o prístupe k týmto učňovským programom, o tom, ako napríklad sprístupniť tieto programy s nevyhodeným skupinám. To je jedna z otázok. Ďalšie otázky. Je to štúdia, ktorá hovorí o tom, ako to vyzerá na úrovni Európskej únie. Takže áno, pokiaľ by sme vypracovať nejakú ďalšiu štúdiu, tam by sme mohli uvieť nejaké konkrétnejšie príklady toho, čo relatívne predstavuje dobrú prax. Či by stáže malo byť platené alebo nie, tak to je trochu zakrná otázka. Pokiaľ by stáže museli byť platené, tak potom je možné, že by e, ponuka takýchto stáží sa zredukovala. A to by bol problém, ale pokiaľ nebudú platené, tak možno niektoré skupiny obyvateľstva nebudú mať možnosť sa ich zúčastniť. Napríklad v sektoroch, ktoré sú aktívne v hlav, napríklad v hlavných mestách, kde sú vysoké náklady na nájomné a podobne, napríklad public relations, tak tam taká stáž môže byť užitočná, no ale takéto stáže často budú prebiehať možno v mestách, kde sú vysoké náklady na bývanie. Takže je treba sa posnažiť zaručiť to, že budeme mať e, veľa takýchto stáží a možno nie všetky musia byť platené. A aj z takých môžete mať prospech. Pokiaľ bude nejaký mechanizmus, ktorý umožní príslušným osobám prístup k takýmto programom. To neznamená, že zamestnávateľ to bude plne financovať. A môžem povedať, že v rámci našej štúdie sme neobjavili nejaké dôkazy toho, že by sa to systematicky zneužívalo alebo nevyplynulo to z toho, čo sme skúmali. Nič také sme si nevšimli. Ale samozrejme, vždy môžu byť nejaké izolované prípady, čo sa týka učňovských programov, tak tam je to preto, že vlády často sú tuto dosť aktívne. No a neznamená to, že to nie sú problémy, ale v každom prípade náš výskum nezískal dostatok dôkazov. No čo sa týka tretej skupiny otázok, hospodárska kríza samozrejme má dopad na to je samozrejme, eh, že dnešná situácia má a dopady na a prípadu, dopyt a ponuka môže spôsobiť nedostatok zručnosti v budúcnosti no a je na príslušných orgánoch, aby našli spôsob, aby riadili dodávku a ponuku náš výskum nenašiel žiadne dôkazy systematického zneužívania týchto fóriem poskytovania, no a alebo toho, že by sa porušovali práva. Takže my sme nedostali, nezískali dôkazy, ktoré by to preukazovali. No a čo sa týka poslednej skupiny otázok, áno, sú to tri rôzne druhy aktivít, ale myslím, že je užitočné spojiť ich e, z nejakých z istých ohľadov, pretože všetky súvisia s prechodom mladých e, z vzdelávacej sféry do zamestnania. Také prechodné a sú mimoriadne dôležité pri získavaní skúseností a získavaní schopnosti, ktoré oceňujú zamestnávateľe, takže majú niečo spoločné a súvisia otázkami prístupu a kvality. Ale sú rôzne a ľudia vykonajú dobrovoľnú činnosť z rôznych dôvodov a my sme hovorili, že dobrovoľnícka činnosť nie je o získavaní skúseností na pracovnom trhu, je to o tom, ako ja ste povedali, o nadšení pre niečo, ale môže zohrávať dôležitú úlohu pri získavaní e, zručnosti pre pracovný trh no a niekedy to žiadajú zamestnávateľia od e, zamestnancov a kandidátov. Ak nemajú pracovné skúsenosti, možno majú nejaké skúsenosti s dobrovoľníckou činnosťou, kde získajú e, nejaké schopnosti, ktoré sa považujú za hodnotné. Takže je tu isté prepojenie medzi všetkými. Možno som nezodpovedal všetky otázky tak detálne, ako ste chceli, ale v ukazy výskumu čínska práva je relatívne dobrá, ale čísla možno nezodpovedajú tomu, keď, mm, aké by sme chceli, keď sa pozrieme na trendy v Európe. A sú relatívne obmedzené do vzťahu k dobrovoľníckej činnosti a stážem. A dúfam, že sa mi trochu podarilo zodpovedať vaše otázky. A tým skončím. Ďakujem pekne. Thank you very much. Anyway. Ďakujeme veľmi pekne. To sú všetko témy, ktorých, ktorých sa Európsky parlament bude v nadchádzajúcich mesiacoch a rokoch, bohužiaľ, musieť venovať, pretože snažíme sa hľadať spôsob, ako znížiť nezamestnanosť a tiež reagovať na požiadavky pracovného trhu, čo si žiadajú podniky. A svet sa mení, situácia je iná ako pred 20 alebo 30 rokmi. My to musíme v každom prípade zohľadniť. Dobre, no a teraz prejdeme k záverečnému bodu dnešného popoludnia. A to je prezentácia komisie eh, o práci, ktorá bola ukončená včera, ak sa nemýlim, na mene navrhovaného nariadenia komisie z roku 2015. Takže okamžite dávam slovo e, pani Sukovej Toševe, aby nám predstavila túto prácu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ja som veľmi rada, že môžem e, predstaviť e, tretiu zmenu delegovaného nariadenia podľa článku 14.1 tohto nariadenia je to na e, implementáciu komisiu tak, aby sa zaistilo, že budeme rozpočet zameraný na výsledky a z možnosti zjednodušených nákladov e, umožňujú dosiahnuť výsledky a rovnako to umožňuje rýchlu implementáciu a rýchlejšie platby medzi príjemcami a riadecimi orgánmi, a znižuje tú mieru chybovosti a tiež to znižuje administratívnu záťaž pre príjemcov finančných prostriedkov. Článok 14.1 Európskeho sociálneho fondu definuje eh, v delegovanom akte eh, jednotkové náklady a jednorazové platby na úhradu výdavkov, vyplacajú členské štáty. Eh, tento článok má veľa prínosov a môžem povedať, že je tu právna istota pre členské štáty vzťahu medzi členským štátom, riadiacim orgánom a komisiou. Pretože komisia vie spochybňovať metodológiu alebo sumy zjednodušených nákladových možností k tomu, že metodológia a úroveň zjednodušených nákladových možností už boli prerokované na pracovných skupinách a bilaterálne s členskými štátmi. Ďalším prínosom je to, že takto umožňujeme nižšie audity, alebo menej auditov, znižujeme počet auditov len na verifikáciu výsledkov a výstupov. A členské štáty a ich, národné, a ich orgány majú plnú slobodu rozhodovať, či budú aplikovať rovnaké jednotkové náklady alebo využijú rôzne metódy na kalkuláciu a platby. To je ešte jeden prínos, že zjednodušené nákladové možnosti môžu byť aplikované aj na verejné obstarávanie, ale voči komisii členský štát eh, ukazuje len zjednodušenú nákladovú možnosť. Toto je tretia zmena delegovaného aktu prijatého v júli 2015. A hlavná časť je stále rovnaká. My sledujeme model, že aktualizujeme len prílohy a tretej zmene delegovaného aktu e, vidíte všetky zjednodušené nákladové možnosti, ktoré boli prijaté vo všetkých členských štátoch doteraz, takže nemusíte e, prekázať všetky zmeny delegovaného aktu predchádzajúce. Začali sme jednotkovými, e, jednotkovými nákladmi pre Švédsko a tiež jednou možnosťou pre Francúzsko. Prvá zmena v marci 2016 boli tu 5 nových jednotkových nákladov pre Českú republiku a 2 pre Belgicko Druhá zmena e, z oktobra minulého roka. Doplnili sme ďalšie jednotkové, jednotkové platby pre členské štáty a rovnako zjednodušené možnosti pre Maltu, Taliansko, Slovensko, Nemecko a Holandsko. No a dnes sa e, tretia zmena, ktorá bola prijatá na komisii len včera, sa týka zmeny jednotkových nákladov pre Švédsko, všetkých, ale niektorých, rovnako nové jednotkové náklady práce zavádzajú v Česku, Malte, Taliansku, Slovensku, Rakúsku, Litve, Polsku a Rumunsku. A sú nové jednorazové sumy pre Holandsko, ktoré sa týkajú technické pomoci, čo je novinka. A ďalšou novinkou v tejto zmene nariadenia je, že poprvýkrát navrhujeme, aby sa zjednodušené nákladové možnosti na európskej úrovni vťahovali na vzdelávanie. Zajdeme do detailov pre Švédsko zmena sa týka všetkých e, nákladov. Predtým to boli len personálne náklady. A príspevky účastníkov. Česká republika navrhuje sa tri nové jednotkové náklady, ktoré súvisia e, s investívnymi prioritami do inkluzívneho, inkluzívne podpory vo vzdelávaní. E, na Malte jednotkové náklady umožňujú využívať to na školenie personálu v podnikoch eh, interne, priamo na meste alebo externe v Taliansku. Máme tri nové jednotkové náklady eh, pre vzdelávacie triedy pre dospelých eh, a znevýhodných mladých, tri nové jednotkové náklady pre jazykovú prípravu a stáže. Ja to rozširuje na použitie národných operačných programoch, operačných programov pre mládež, ďalej rozšírenie na priemyselné pozície PhD. Na Slovensko nová jednotkový náklad na mesačnú sadzbu na uh, asistentov učiteľa a dve jednotkové náklady eh, na uh, hodinovú sadzbu pre uh, na školenie, školenie učiteľov v Holandsku, technická pomoc a operačné programy v Rakúsku, vzdelávací sektor Eh, hodinové mzdy na platy učiteľov Litva 4, jednotkové náklady, ktoré sa týkajú odbornej prípravy a rovnako formálnu odbornú prípravu. V Polsku jednotkové náklady pre eh, nadnárodnú mobilitu, na, poskyt- na poskytovanie stáži a pracovných skúseností pre mladých a v Rumunsku mesačné sadzby E, zamestná, pomoci zamestnávateľov, ktoré sú vyplacené za zamestnávanie špecifických kategórií zamestnancov. Rada by som e, povedala niečo e, o tej novinke na európskej úrovni zjednodušených nákladových možností. Týka sa 26 členských štátov, keďže využívame údaje Eurostatu, Dánsko a Grécko. Nemáme plné údaje. A spolahlivé údaje jednotkové ceny sa týkajú ceny na účastníka na rok e, na rôznych úrovniach vzdelávania e, v stúlade s medzinárodnou klasifikáciou vzdelávania. E, platby sú založené na preukázaní zápisu v dvoch, troch stážach počas roku. Členské štáty môžu žiadať toto od komisie bez potreby akékoľvek ďalšieho odôvodnenia okrem dôkazu o tom, že ľudia boli zapísaní. To Češ umožňuje členským štátom, aby ehm, placali úhrady príjemcom iným spôsobom, čo umožní maximálne zjednodušenie a flexibilitu. Poprvýkrát navrhujeme zjednodušené nákladové možnosti na úrovni EÚ a myslíme, že máme ešte ďalšie možnosti zavádzať zjednodušené náklady na európskej úrovni zmenu delegovaného nariadenia. A ja môžem oznámiť, že už teraz sa je veľký záujem o štvrtú zmenu a pravdepodobne sa to udeje v nadchádzajúcich mesiacoch, bude sa to týkať Nemecka, Cypru a Francúzska. A momentálne sa to týka člen, pokrytých 13 členských štátov pre ich národné operácie. A keď sa pridá Cyprus, bude tam 14 členských štátov. Myslíme, že tento delegovaný akt, jeho prijatie a dohoda s členskými štátmi o zjednodušených nákladových možnostiach je jeden z najefektívnejších a najúčinnejších spôsobov na vypracovanie zjednodušených nákladov a ukazuje to, že je možné dosiahnuť zjednodušenie že administratívna záťaž tak pre národné orgány, ako aj pre príjemcov, e, môže byť znížená a odhady, operatívne operačné programy a si pre zjednodušené náklady mm, odhaduje sa, že to pokryje 6,7 miliardy eur a dúfame, že do konca roka budeme mať ešte jednu prezentáciu troch členských štátov. A my spolupracujeme s niekoľkými ďalšími. na prijatie ďalších, alebo no, no, nejak to hneď, keď bude všetko objasnené členskými štátmi. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Je samozrejme očividne, vyžaduje si to veľa práce, to zjednodušenie alebo zjednodušené postupy, ale No a ukazuje to tiež, že viac Európy je na prospech všetkých členských štátov. Má niekto nejaké otázky, pripomienky? Ak nie, tak ďakujeme veľmi pekne. A týmto končíme dnešné zasadnutie a ďalšie zasadnutie sa uskutoční 28. septembra. Dostanete program so zvláštnym prestihom. Ďakujem pekne, všetkým želám pekné popoludne a večer.